Dámy a páni, dámy a páni, dobrý deň prajem. Dovolte mi, aby som otvoril dnešné povednejšie rokovanie. Vítam vás všetkých na tomto rokovaní. Ako prvý bod na základe nášho programu e, bude nasledovať informácia z mojej strany o dohode koordinátorov tohto výboru. Takže dovolte mi, aby som vás informoval o tom, že program zasadnutia v marci bol prijatý koordinátormi. vrátanie petície 1024 z roku 2017 ohľadne španielskej televízie. Koordinátori sa dohodli, že na marcovú schodzu zaradia 5 petícií v nasledovnom členení Európska ľudová strana e, dve petície, sociálni demokrati jednu petíciu a jednu urgentnú, ALDE jednu petíciu a EFDD jednu petíciu. E, sekretariáty politických klubov majú upresniť, o ktoré petície ide dnes do konca nášho rokovania. Ako urgentnú procedúru zo strany sociálnych demokratov sme uznali petíciu 33 z roku 2019 ohľadne situácie v Stonehenge a táto bude tiež prerokovaná v marci. Taktiež sa dohodli koordinátori na diskusii s Európskym ombudsmanom na marcovej schodzi a detaily budú ešte upresnené. Ďalej sme hovorili o dvoch aprílových rokovaniach, to znamená 2. a 11. apríla, kde predbe, predbe, predbežné agendy boli tiež schválené. Znamená to, že 12 petícií môžeme zaradiť na aprílové schôdze dohromady. Z toho dve budú patriť Európskej ľudovej strane, dve sociálnym demokratom, jedna petícia ALDE, dve petície pre Greens, dve petície pre GUE, jedna pre EFDD a dve petície pre ECR. Dohodli sme sa tiež, že e, politické kluby budú upresňovať, o ktoré petície pôjde, pretože to je ich právo určiť ich e, priority do piatku po obede tento týždeň. E, e, koordinátori sa dohodli aj na tom, že petície 874 z roku 2018, petícia 921 z roku 2018 a petícia 942 z roku 2018 ostanú otvorené. E, petícia 930 z roku 2018 bola deklarovaná ako prijateľná a e, list ohľadne tejto petície bude zaslané v španielskej vláde, respektíve našim kolegom v Kult a Libe výboroch. E, ostatné veci, ktoré boli v agende B, sa nepodarilo z dôvodu nedostatku času realizovať, takže tým sa vrátime potom na stretnutí koordinátorov v marci. Toto, bolo, toto bola informácia z mojej strany z dnešného rokovania našich koordinátorov. A Teraz mi dovolte, aby som otvoril petíciu číslo 1030 z roku 2017. Predkladateľom petície je pán Izmael Antonio López Pérez. E, petícia sa týka e, problémov v regióne Galícia v Španielsku. Vítam tu petičníka a odozdávam mu úvodné slovo na 5 minút. Prosím, pán Pérez je Slovo je vaše. Buenas tardes. En Galicia arde el monte y arde siempre en verano. Eh, dobré deň. V Galicii horia eh, lesy eh, cel, dni, noci a veľmi málo informácií dostávame o tom, e, čo sa udialo, pokiaľ ide aj o hasenie týchto požiarov. E, nielen hasenie, ale regenerácia dôležitá. A dokonca častokrát tieto požiary vznikajú akýmsi spontánnym spôsobom toto je naša každodenná realita a doteraz nevieme, čo sa stalo. Európska komisia eh, naďalej eh, za týchto podmienok eh, Galicii poskytuje finančné zdroje. Komisia chce pokračovať v tomto, že bude mrhajúc európske peniaze pre vládu v Galícii, ktorá neurobí nič preto, aby našla štruktúrálnu reakciu na tento porast pretože napriek tomu, že tento poraz v Galicii približne pokrýva dve tretiny územia, politiky, ktoré sú akceptované, eh, aplikované pardon, od eh, vstupu do platnosti tohto eh, lesnického plánu roku 1992 sa nezosúladili s aspektami produktivity, zachovania biotopov, obzvlášť pokiaľ ide o pôvodné, o pôvodné lesy. Tento tzv. Eh, Lesnický plán, ktorý by sa mal naplňať 40 rokov až do roku 2032, ráta s rozšírením eukalyptu až na 245 tisíc hektárov. Eh, v prvom súpise Národného lesníckého porastu z roku 1972-73 sa hovorili o tom, že eukalyptus zabrá plochu 131 tisíc hektárov, avšak nedávno, v roku 2009, už sa hovorí o 433 tisíc hektároch buď zmiešanej alebo čisto e- eukalyptom zarastenej plochy. Na roku 2016 eukalyptus e, v Galícii bude môcť až e, pokryť 500 tisíc hektárov, čo znamená zdvojnásobenie za 13 rokov. Zároveň si uvedomme, že častokrát sú tam len eukalyptové nálety, ktoré sú mimo kontrolu, častokrát je to zarastené a častokrát ako náhle uh, nejaké spožiare e, zač, začnú, tak e, eukalyptus sa chytí veľmi rýchlo, lebo je veľmi horli, horľavý. Eukalyptus nintens je považovaný vedeckým výborom pre flóru a faunu za divý divý druh a ministerstvo pre, e, pre životné prostredie Španielska hovorí o exotickom druhu, ktorý neskutočne expanduje a narušuje ekosystém ako taký. Naviac ide o drevo, ktoré má veľmi malú pridanú hodnotu. Táto oblasť, ktorá je zakrytá alebo ktorá je zarastená práve eukalyptom, e, nie je e, ani prerušovaná verejnými porastami, ktoré majú možnosť trochu zabraniť klimatickým zmenám a takisto aj bojovať proti e, lesným požiarom, tak napriek aj tomuto lesnickému plánu z roku 1992 ešte stále nemáme súpis pôvodných porastov listatných stromov, ktoré sú základným nástrojom preto, aby sa mohlo plánovať zachovanie tohto pôvodného porastu, ako aj e, jeho riadenie. Uvedomujeme si, že tá lesnický priemysel využíva takéto cudzie nepôvodné uh, horľavé uh, stromy, ktoré veľmi rýchlo rastú, avšak ktoré narúšajú prírodnú di diverzitu, ako aj uh, zabezpečenie vody alebo uh, úrodnosť zeme, pretože potrebujú v podstate tieto mono druhy len na to, aby im získali biomasu, buničinu a, a drevo tento model, eh, tento lesnícky model eh, dokonca eh, prispieva tomu, že zbytočne sú plitvané verejné prostriedky cez Pladigu, to je plán boja proti požiarom, predstavuje to asi 150 miliónov eur. Európsky parlament a komisia by konečne malo nariadiť vláde v Galicii, aby okamžite prestali s takouto praxou a aby začali s moratórium, ktorý na, ktoré, ktoré by bolo uvalené na uh, eukalyptus a jeho šírenie na uh, e, galískom území. E, pretože všetky tieto druhy eukalyptu sú sú druhmi, ktoré narušujú prírodný priestor, ktoré narušujú uh, bi biologickú rovnováhu. Uh, bolo by potrebné, aby sa zmenilo táto, toto riadenie porastu v Galicii, aby k tomu prispela Európska komisia, takisto Európska únia, pretože ak nie, tak budú komplicmi ničenia galického porastu. A preto žiadame výbor pre petície, aby nechal otvorenú túto petíciu, kým galicická vláda sa nezaviaže naozaj s určitými zárobkami, že sa bude štruktúralne venovať tomuto problému riešeniu požiarov a takisto aj cieľom naplnania lesnického plánu z roku 1992. Ďakujem pekne. A teraz prosím pána Jordi Torreba della Aquilu, zástupcu Európskej komisie z DG Regio o zaujatie stanoviska. Prosím, pán Kjula, máte slovo. Sí, buenas tardes. Dobré popoludne. Komisia si poznamenala všetky e, záležitosti v tejto petícii zo strany predkladateľa. Komisia sa domnieva, že v prípade Galícii ide o vážny problém, pokiaľ ide aj o využívanie štrukturálnych fondov, európskych fondov v rámci Federu, napríklad 2014-2020 Galícia e, e, zamýšľala splniť podmienku ex ante 5.0, pokiaľ ide o predchádzanie a bojovanie proti rizikám e, požiaru. Takisto zhodnotenie na národnej a regionálnej úrovne rizik pri riadení tohto porastu a vzhľadom aj na klimatické zmeny. Táto e, podmienka bola splnená, čo nám umožnilo im vyplatiť tieto prostriedky. Pokiaľ ide o 39,5 milióna eur, ktoré boli do investícií, pokiaľ ide o klimatické zmeny vyplačené Galicii, bolo to za účelom toho, aby sa zabezpečilo odolnosť pred eh, prírodnými katastrofami a ako aj pred dopadmi týchto katastrof. Pokiaľ ide o lesný porast, FEDER podporil také činnosti a podporuje také činnosti, ako je napríklad aplikovanie modelu e, predchádzania rizikom, včasné varovanie napríklad, ako aj zabezpečenie vozidiel, ako aj ľudských zdrojov v rámci boja proti požiarom a ďalším prírodným katastrofám. Môžeme tiež vám povedať, že pokiaľ ide o Európsky fond pre regionálny rozvoj, Program pre regionálny rozvoj Galícia 2014-2020 obsahuje takisto opatrenia s v hodnote viac ako 170 miliónov eur, aby predchádzal lesným požiarom, ako aj e, dopadom spôsobeným týmto My. Naviac 16 miliónov eur bolo v rámci tohto programu udelené na obnovu vlastného porastu. Chcel by som zdôrazniť to, že druh eukalyptus je špecificky vylúčený z tých druhov, ktorými by malo byť zabezpečenie obnovenia vlastného porastu. Pokiaľ ide o začlenenie eukalyptu na zoznam európskych druhov, ktoré sú invazívne, ako to navrhujete vy, za komisiu. Toto nie je možné vzhľadom na to, že uznesenie bolo prijaté zo strany Európskeho parlamentu v apríli 2015 a toto uznesenie môže byť pozmenené len samotným parlamentom. Tým pádom komisia nemá kompetencie na to, aby začlenilo na zoznam invazívnych druhov na európskej úrovni taký druh, ako je napríklad eukalyptus, ktorý bol považovaný za invazívny alebo len z toho dôvodu, že jedna jeden členský štát a jeho vedecká obec ho považuje za invazívny, pretože je to práve španielská strana, ktorá žiada o to, aby e, tento druh tu bol začlenený, a aby mal invazívny charakter. Ďakujem. Ďakujem pekne ja. Teraz e, prosím mojich e, kolegov poslancov Európskeho parlamentu. Madame Valina, prosím. Eh, muchas gracias. No ďakujem. Eh, ďakujem pekne. Ja, ja nie som eh, za to, že by, aby sme hádzali uh, vinu len Bruselu a inštitúciám, ale v tomto prípade je zrejme, že galicická vláda neurobila alebo nesplnila si tie povinnosti, ktoré mala pokiaľ ide o predchádzanie lesnickým, lesným pardon, požiarom a takisto aj pokiaľ ide o využitie finančných prostriedkov, takisto na e, európskej úrovni, aby sme mohli investovať do kvalifikovaného personálu, do kvalifikovaného vybavenia a tak ďalej. Pritom Galicii na neustále e, požiare pokračuje. Častokrát to má práve prepojenie s hospodárskymi záujmami a nielen e, nie, nie len ide o um, Galiciu ale takisto aj Astúriu. Mali by sme sa zamyslieť nad budúcnosťou, aby naozaj táto oblasť zostala nedotknutá, pretože častokrát ide o oblasť s mnohými poľnohospodárskymi farmami a keď príjmeme určité opatrenia, tak môžeme zničiť celú ich hospodárskú činnosť, toho žije veľa ľudí. Takže my eh, by sme mali sa zamerať na pilier kohezie, ktorý obsahujú aj zmluvy Ukázalo nám to, že tam, kde sú polnohospodári a kde sú živočichy, ktoré obhrízajú ten porast, tak ten požiar sa tam nedostane. A keď e, tam e, prichádza k opusteniu polnohospodárskej činnosti v tých oblastiach Galície a Astúrie, kde zrazu sú celé oblasti, kde je to vy prázdnené od polnohospodárskej činnosti. Častokrát tam práve dochádza k týmto požiarom. Na druhej strane komisia uznala v tlačovom oznámení 20. septembra minulého roku, že tieto požiare sú častokrát také silné kvôli tomu, že sú tam invazívne druhy, ktoré sú veľmi horľavé, ako je treba z eukalyptus. V Španielsku sa veľmi vysádza tento druh stromu. Čiže ak chceme bojovať proti klimatickým zmenám a chceme zabezpečiť viacej príležitosti aj miestnemu hospodárstvu, tak by sme mali začať s implementáciou spoločných stratégií ruka v ruke s tými orgánmi, s tými úradmi, ktoré sú za to zodpovedné, s tým, že sa budú dodržiavať tradičné druhy pestovania, hospodárstva a tak ďalej. A na záver, myslíme si, že táto petícia by mala zostať otvorená. Je potrebné zaslať list galicijským úradom, aby vysvetlili, na čo konkrétne minuli každé jedno euro z tých prostriedkov, ktoré dostali z európskeho rozpočtu, pretože Astúria takisto dostala európske fondy a žiaľ Bohu, boli zle použité a musela ich vrátiť. Takže treba sa zamyslieť nad tým, ako sú využité tieto prostriedky, keď sa to stalo v prípade Galície, pardon, v prípade Asturie, tak by sme to mali preveriť takisto aj v prípade Galície. A potom uvidíme, koľko miliónov z týchto eur budeme môcť zachrániť a na novo investovať. Možno, že by sme mali zabezpečiť vypracovanie štúdie pre takéto prípady, ako je napríklad oblasť Galície, Asturia a tak ďalej, kde prichádza k veľkému úbytku obyvateľstva a kde sa potom si treba overiť, že čo sa deje, ako sú využívané tieto finančné prostriedky z európskych fondov, pretože po toľkých rokoch spoločná poľnohospodárska politika by mala zabezpečiť vypracované takéto štúdie, aký to mal dopad na niektoré štáty, niektoré oblasti, pretože keď prichádza k úbytku obyvateľstva, k opusteniu pôvodnej farmárskej činnosti, častokrát to môže ísť ruka v ruke s takýmito dopadmi. Ďakujem. Ďakujem pekne. Senra, prosím. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela na úvod povedať, že hovoríme o zlom využívaní finančných prostriedkov, tak ako to povedal aj predkladateľ petície. A hovoríme o zlom využívaní európskych fondov, ako som už povedala, pokiaľ ide o predchádzanie lesným požiarom v Galicii. A keď hovoríme o tomto, hovoríme o tom, aby sme zistili, kde presne tie prostriedky končia a či sú prijaté koherentné opatrenia, aby boli ciele dosiahnuté. Tak ako nám to povedala už aj komisia, tá nám hovorí, že prostriedky sú podriadené alebo použité na opatrenia, aby sa mohlo vďaka ním bojovať proti klimatickým zmenám a dopadom klimatických zmien. Je jasné, že navyšovať a umožňovať výsadbu eukalyptu a s tvrdením, že je to veľmi dobrý druh, tak to je ako keby sme prikladali drevo na oheň. Samotná komisia uznala, že jeden z problémov, ktoré tu existuje pri šírení lesného požiaru je to, že tento druh je veľmi horľavý. A eukalyptus práve takýto je. Pokiaľ ide o program pre regionálny rozvoj 2014-2020, Galícia v auguste 2018 dostala ďalších 2 milióny eur na dve nové opatrenia. A práve na to, aby eukalyptus bol odstranený a aby bol nahradený pôvodným lisnatým porastom. Toto môžete nájsť aj v dokumente komisie. Takže ja by som chcela vedieť, pán predseda, táto fotografia, ktorá je z jednej návštevy, ktoré sme my absolvovali s mojou priateľkou v pôvodnom lese, ktorý bol vyrúbaný, aby bol nahradený eukalyptum, eukalyptom, kde pravdepodobne galicijská vláda v, v rámci svojho lesného plánu síce tvrdí, že eukalyptus tam nemá byť, ale toto sa normálne deje so súhlasom galicijských orgánov. Takže teda, chcem poprosiť Európsku komisiu, aby vysvetlila túto situáciu, ako aj využitie týchto dvoch miliónov eur, ktoré mali slúžiť na to, aby namiesto eukalyptu bol vysadený pôvodný druh listnatého porastu. Je zrejme, že niečo tu nesedí, nebudem zachádzať do detailov. Myslím, že kolegyňa Angela sa už k tomu vyjadrila dostatočne. Avšak v skutočnosti je tu veľa vecí, ktoré nefungujú. V Galícii 70 všetkých španielských požiarov vzniká. 56 zhoreného povrchu Španielska je práve v Galícii. Čiže, tak ako hovorím, niečo tu nefunguje. Tiež by som chcela povedať, že šíriť eh, alebo podporovať lesný model, ktorý sa bude opierať len o výsadbu eukalyptu, nie je správny a chcela by som opätovne zdôrazniť to, že je to v rozpore s cieľmi, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám. Toto sú verejné peniaze, peniaze daňových poplatníkov z celej Európy a tie nie sú dobre použité, ak dovolíme pokračovať v tomto lesnom modeli. Naviac by som rada okomentovala to, že verejné obstarávanie súkromných subjektov pre takéto odstraňovanie dopadov lesných požiarov je oveľa drahšie ako zo strany verejných orgánov, zo strany štátnych organizácií. Toto by sa malo tiež kontrolovať a mal by to byť tiež cieľom kontroly tejto oblasti, pretože verejné financie, ktoré sa využívajú pre, na predchádzanie lesných požiarov a na ich odstraňovanie, môžu spôsobiť to, že osoby, ktoré pracujú v oblasti prevencie, nemajú zabezpečené dobré podmienky, takže mali by to byť e, úplne iné podmienky, ktoré by boli schválené, pokiaľ ide o verejné obstarávanie, využitie fondov a tak ďalej. A na záver by som chcela povedať, že pokiaľ ide o verejné obstarávanie letových prostriedkov, to bolo zabezpečené alebo obstarané na štátnej úrovni na báze možných prepojení na vládne kruhy. To isté platí aj pre oblasť Buničiny. Preto si myslíme, že to nie ide len o dodržiavanie cieľov klimatických zmien, pretože tie sa neriešia a myslíme si, že je zásadné, aby sme to revidovali, aby táto petícia bola otvorená, aby sme žiadali o viacej informácií zo strany galicijských orgánov a ja by som zdôraznila, aby tento výbor budúcnosti zorganizoval návštevu, aby videl in situ, čo sa deje v rámci týchto požiarov, v rámci tohto lesnického plánu a opúšťania poľnohospodárskej činnosti v tejto oblasti. Milamo, prosím. E, ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že táto téma, po tom, čo som si vypočul je veľmi vážna. Samozrejme, e, s veľkou vážnosťou počúvam mojich predrečníkov, avšak nesúhlasím s ich slovami, pretože častokrát asi nepoznajú tú situáciu, alebo možno majú radi tú temnú stránku a vôbec nevedia, aká je skutočnosť. A chcú to namalovať na čierno, iný typ Galície, aká existuje. Už komisia e, potvrdila, že analýza rizika bola vypracovaná. Je tu naliehavý plán a takisto aj plán prevencie pred lesnými požiarmi. A Európska komisia zdôraznila úsilie eh, galicijskej vlády a takisto správne využitie európskych fondov. Chcem však zdôrazniť poprvé určité údaje. Tento, táto záplava lesných požiarov, prečo vlastne 2017-2018 v Galicii bolo 2800 požiarov ročne. Aj keď je to veľmi bolestivé číslo, ale v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi to bolo len 50 požiarov, pretože v roku 2016 to bolo skoro 4 tisíc lesných požiarov. A v predchádzajúcom desaťročí, počas 90. rokov predchádzajúceho storočia, to boli oveľa, oveľa vyššie čísla. Hovorím o ročných eh, číslach. Určite, že je problém Galícii. Sú tu štruktúrálne eh, problémy. Je tam eh, častokrát eh, problém s porastom, ktorý prešiel do súkromných rúk. Je tam nedostatok, nedostatky v riadení zo strany rôznych polnohospodárov, ktorí opustili svoje farmy. V roku 2000 V roku 1995 eh, bolo dvojnásobok eh, poľnohospodárov na území Galície oproti roku 2005, eh, ktorí rozvíjali hospodárskú činnosť. Takže tie čísla, ktoré boli spomenuté, všetko vplýva na túto situáciu. E, samozrejme, treba zabezpečiť e, trvalo rozvoj galicického e, porastu. Vôbec nie sú to nejaké zastaralé spôsoby, ako povedal predkladateľ petície. Vôbec tento lesný plán nepochádza zo 60. 70. rokov. Minulý rok bol revidovaný a momentálne sa spúšťa nový projekt a je tu vôľa tento lesný plán implementovať do praxe. Takže naozaj to nie je vôbec 20-ročný e, plán. A potom je tu aj služba alebo oddelenie pre predchádzanie požiarov, ktorý na základe rôznych odporúčení, nielen zo strany e, španielských ľudovcov, ale aj socialistov, sa rozhodlo prijať kompetentný personál. Teraz je vynikajúce, vynikajúca spolupráca s medzi expertami a takisto ľudskými zdrojmi zabezpečenie vybavenia na to, aby sme eh, v Galicii vedeli bojovať proti lesným požiarom. Teraz ešte jedna veľmi dôležitá a bolestivá téma. Áno, eukalyptus a tak ďalej. Toto všetko je v, v rukách eh, tých, eh, ktorí majú prepojenie na tieto lesné požiare. V roku 2005 70 požiarov bolo založených na schvál, úmyselne. teraz pokiaľ ide o tie finančné prostriedky, 10 miliónov eur 2014-2020 zlepšenie vozidiel ktoré sú schopné bojovať proti požiarom a na ich hasenie. Potom tam bolo na prevenciu, pomoc pri prírodných katastrofách a pri požiaroch, ktoré išli z Európskeho polnohospodárskeho fondu. Napriek tomu, že spomínate len jeden fond, boli tu dve fondy, ktoré zaslali prostriedky na, túto, na tento boj. Eukalyptus ako invazívny druh. Áno, máme tu európsky postup, ktorý potrebujeme najprv spustiť. Španielsko ho nespustilo tento postup. Eh, pán predkladateľ petície, nemôžete to zakomponovať do zoznamu, lebo v rámci tohto uznesenia žiaden zoznam nebol. A po tretie, španielský vedecký a polnohospodársky výbor v roku 2017 odmietol túto správu a vyhlásil, že tomu tak nie je, že nechcú v Španielsku eukalyptus vyhlásiť za invazívny druh a na toto zabúdate. A toto rozhodnutie bolo dodržané aj socialistickou vládou. Čiže je potrebné sa nad tým zamyslieť, že keď niečo chcete, či španielská vláda je toho istého názoru alebo nie. A dokonca aj vedecký výbor sa proti tomu postavil takisto. Na európskej úrovni to nebolo uznané. Mali by sme to všetko vyjasniť a pozrieť sa na to, čo aká je tá pravda. Nie sa pozerať len na tie temné stránky, ale vidieť aj to biele, nielen to čierne. Pokiaľ ide o porasty v e, Galicii, zhoreli len 7,4 porastu ktoré boli eukalyptu, z eukalyptu. Aspoň na základe údajov. Toto sú tie čísla, ja už končím, pán predseda, ktoré sú faktom. Čo sa deje vlastne v Galicii? Chceme taký lesný porast, ktorý by bol rôznorodý, aby sme zabezpečili biodiverzitu, ale zároveň aj taký, ktorý by bol pod kontrolou. A určite tam bude súčasťou toho aj eukalyptus, ale určite nezamýšľame ho vylúčiť zo zoznamu možných vysadených stromov. Takto, ako to bolo aj v prípade iných druhov, napríklad gaštanov, ale nie eukalyptu. Takže keďže hovorím, že viac ako 500 tisíc hektárov eukalyptu Neviem, či to je boj s číslami, ale ja takýto údaj nemám. Môžeme si samozrejme ponechať túto petíciu otvorenú a požiadať ďalšie informácie a žiadať o vyhlásenie Geutaliptu za invazívny druh. Avšak Španielsko tento postup nespustilo, Európska únia takisto nie, takže nechápem, prečo by sme tak mali urobiť. A európske prostriedky boli veľmi dobre vynaložené, takže ja si myslím, že by sme mali diskusiu ktorá by bola korektná a kde by neboli milne použité pojmy. Dostane slovo pani kolegyňa Rosa Estera Sfaragot, prosím. Gracias, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže budem pokračovať v tom, čo povedal kolega Milan Mon. Poprvé chcem poďakovať predkladateľom petície, ale musím im povedať, že tie dve možnosti alebo dve, tie dve témy petície, poprvé možné zlé využívanie európskych prostriedkov z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. S tým súhlasím. Európska komisia, ja som bola súčasťou výboru, ktorý toto prehodnocoval a podľa mňa to bol dosť hĺbkový rozbor pretože myslím si, že sme dokázali, že tieto prostriedky boli správne využité. Však e, samozrejme, že politicky sa vám to môže zdať e, zlé alebo dobré projekty, ale sú legálne a sú koordinované, tak ako sme povedali, už v spolupráci s komisiou. Pokiaľ ide o predchádzaniam e, lesných požiarov pre všetky ďalšie ciele, ktoré boli stanovené pre využitie týchto prostriedkov. Takisto tam je riadny rozpis prostriedkov, ako boli využité tak z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, ako aj z ďalších fondov, modernizovanie o, o, vozidlového parku alebo nabranie expertov ľudského, ľudských zdrojov. viac ako 50 týchto prostriedkov, viac ako 50 požiarov sa podarilo eliminovať a podarilo sa nám e, zachovať ekosystém, takže pokiaľ ide o, o túto tému, myslím si, že z veľkej časti, ako to povedal kolega Milan Mont, toto boli úmyselne založené požiare, oveľa menšiu časť predstavujú spontánne požiare. Komisia už jasne e, zhodnotila využitie finančných prostriedkov pre Galíciu ako transparentné a riadne. Eukalyptus ako invazívny druh, to je druhá otázka. E, to nie je v kompetencii Galície a naviac bolo povedané, že toto nebolo dotované žiadnymi verejnými zdrojmi, ale že španielská vláda nepovažuje toto za invazívny druh. Dokonca vedecká komisia o to žiadala, ale ministerstvo pre poľnohospodárstvo povedalo, že nie, Viaceré politické frakcie sa takto vyjadrili a komisia vysvetlila, že to nie je v kompetencii komisie pokiaľ ide o ten zoznam invazívnych druhov, ktorý bol vypracovaný roku 2015, ho zmeniť. Je to parlament, ktorý o tom rozhodol a parlament nezávisle by musel revidovať toto svoje rozhodnutie. 28 krajín, 24 jazykov sa rozhodlo, že eukalyptus nie je invazívny druh. Takže treba toto všetko tiež zohľadniť pretože je to tiež druh, ktorý je potrebný, pretože vyprava, vy, vy, vy, produkuje veľa pracovných e, miest a preto tiež by som chcela požiadať, aby petícia bola uzavretá, pretože nevidím tu vôbec e, žiaden dôvod preto, aby sme tú petíciu ponechali otvorenú. Nie je to ani v prospech Španielska. A e, pokiaľ ide o zoznam, tento je uzavretý. Tento bol schválený v roku 2015 Nemôže to byť iným spôsobom, ako brániť len legálny postup galicijskej vlády. Ďakujem. Hlásil a potom rozhodneme v tejto veci. Prosím, pán kolega. Muchas, muchas gracias, presidente. No, seré breve. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som si vypočul viacerých predrečníkov, takže môžem len podporiť to, čo som si vypočul od mojich kolegyň tuto vpravo. Myslím si, že máme tu problém, pokiaľ ide o koherentnosť, pretože kľúčovým pojmom tu je koherentnosť Máme tu na jednej strane jednu stranu, ktorá chce brániť plány eh, predchádzania požiarov, takisto boja proti týmto požiarom, ako to môžeme zlepšiť, ako môžeme pokračovať v boji proti klimatickým zmenám, ako môžeme brániť model, ktorý je v rozpore s tými cieľmi, ktoré sme si stanovili, keď ide o monokultúru, eukalyptus a tak ďalej. Avšak na druhej strane to nie je dôvod eh, požiarov. Samozrejme súhlasím aj s druhou stranou, tak ako to bolo povedané. Máme tu dve diskusie v rámci Európskeho parlamentu, ktoré sú oddelené. Nemôžeme to tak tmavo len namalovať. Eh, pokiaľ ide o obete, pretože častokrát sú to ľudia, ktorí sú obeťami. Máme tu však dve rôzne diskusie ohľadom požiarov. Myslím si, že by sme toto mali vyjasniť a opatrne k tomu pristupovať, pretože Galícia a Portugalsko eh, naozaj trpelo veľa kvôli eh, týmto požiarov. Takže eh, na jednej strane je tu nedostatok koherentnosti, pretože uznajme, že pre Európsku úniu politika koherencie je ústrednou politikou a toto by sme mali predložiť e, na diskusiu. Nie len, len to, čo robíme na jednej strane, bez toho, aby sme spomenuli tú stranu druhu. Takže nájsť takú koherentnú líniu, urobme takú plurálnu návštevu, kde budú všetci, alebo všetky frakcie, všetky strany zastúpené do Galície, aby sme sa pozreli na to, ako to vyzerá tam, aby sme videli, či je to v súlade s tým, čo hovoríme. Poďme tam, poďme do, toho, do tých videckých oblastí, aby sme videli, čo sa tam vlastne deje. Stretneme sa s realitou, aby sme videli, že či problémom je určitý model a potom ten model môžeme predložiť na rokovanie a nájsť na to riešenia. Čiže ja by som bol za to, aby sme neuzatvárali túto petíciu a aby sme zorganizovali návštevu Galicii. Ďakujem. Ďakujem pekne kolegovia. Musíme ukončiť už túto diskuziu. Dostal slovo každý sa vyjadriť. Zachytil som dve možné e, riešenia. E, prvý návrh padol, aby sme nechali otvorenú petíciu. Druhý návrh padol, aby sme uzatvorili petíciu, respektíve aby sme poslali list e, autoritám v Galícii, aby sme na to upozornili. Teraz budeme hlasovať. Hlasovacie právo majú len poslanci Európskeho parlamentu, samozrejme. Prítomní poslanci Európskeho parlamentu. Tak prosím, prvý návrh bol, nech petícia ostane otvorená. Kto je za tú, tento návrh? Keep open. 3. 3. Four. You were influenced, but, but I accept, of course. Uh, Second, the second possibility is to... Druhá možnosť, eh, čiže poslať list kalicijským úradom a uzavrieť petíciu. Close. Close. Who is in favor? Kto je za? Chvíľočku, len eh, jedna otázka. Ak chceme uzavrieť petíciu, tak odovzdávame slovo predkladateľovi petície, aby sme sa rozhodli potom následne, čo urobíme s petíciou len taká procedurálna otázka. Close the petition. Majority. Kto je za uzavretie? Väčšina. Uzavretá. Samozrejme, vy máte právo e, sa k tejto téme venovať aj v budúcnosti. Mm a teraz vám dávam ešte slovo na dve minúty, ale rozhodnutie už padlo. Prosím. Este tento eukalyptus je druh, ktorý sa využíva pre šírenie lesného porastu. Je to drevo, ktoré má veľmi nízku pridanú hodnotu avšak rýchlo rastie a preto sa preto rozhodla galicijská vláda, aby e, sa eukalyptus čo najrýchlejšie rozšíril v rámci tzv. programu Luar. Ukazuje to, do akejho, do akejho bodu galicická vláda je schopná využívať e, finančné prostriedky Nemôžeme naďalej takto zle využívať e, e, finančné prostriedky európskych e, daňových poplatníkov. Pokiaľ sa nezmení správa lesného porastu v Galicii a pokiaľ Európska komisia nebude riešiť tento problém, môže to spôsobiť veľké problémy. Preto podľa mňa táto petícia by mala zostať otvorená. Ďakujem. Ďakujem pekne, ale poslanci už rozhodli. Takže dámy a páni, E, pokračujeme prezentáciu veľmi zaujímavej štúdie. No. Je to o nukleárnej energii v Európskej únii. Vítam pána profesora e, Michela Fóra z Univerzity Maastrichtu a z Rotterdamu. Pán profesor, ste vítaní a prosím, majte 15 minút na prezentáciu tejto veľmi zaujímavej štúdie. Prosím. Eh, perdón, prezidente, una cuestión de, de orden. Una... Ešte jedna procedurálna otázka, jedna technická otázka, pán predseda, ak môžem. Jedna technická otázka, môžem. Chcela by som, aby ste zaznamenali, že tu boli hlasovania rôznych politických frakcií a iba hlasovanie jednej frakcie, ktorá získalo väčšinu, zabránilo ozajstnej demokracii. A bolo to rozhodnuté iba jednou politickou stranou. Poprosím, aby ste si to uvedomili. Nie, diskusiu teraz uzatvárame. Mali ste právo hlasovať. Oni boli dobre zorganizovaní a vy ste mali 4 hlasy. Myslím si, že diskusia je uzatvorená. Pán profesor, máte slovo. Žiaľ pán profesor má zapnutý mikrofón. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Som veľmi rád, že mám túto príležitosť predložiť svoju štúdiu, našu štúdiu. To bolo troška rýchle, áno. Som tu spolu s pani Kenji. Doktor Kenji a ja sme vypracovali tento projekt spolu. A samozrejme dôvod, prečo sme tu, je ten, že sú obavy E, ktoré boli smotnené v petíciách. My sme pripravovali štúdiu, ktorá má 140 strán a je tu vystavená. Tých 15 minút, čo mám, mi neumožní pre všetkými 140 stranami, ale zameriam sa na hlavné body. Čo sme robili? Analizovali sme petície a zaoberali sme sa tým, čo sú hlavné obavy. Vidíme, že sú to otázky bezpečnosti, je tu veľký strach cezhraničných dopadov, ktorý sa týka aj Tianže 2. Je tu e, dopyt po zatváraní atomových elektrární, to sú také všeobecné požiadavky. Je tu aj obava z toho, že ľudia sa boja, že sú veľké rozdiely medzi rôznymi systémami zodpovednosti za jadrové zariadenia v členských štátoch a je tu e, výzva mať jednotnú, jedinú, jediné jednotné poistenie zodpovednosti. Naša štúdia ukázala, že tieto petície sú veľmi závažné, vyjadrovali veľmi závažné obavy, boli dobre naformulované a niektoré body, ktoré uvádzali, ukazovali na nedostatok jednoty v systéme zodpovednosti za škody. Takže áno, je to problém. Pozrime sa teraz, ako som už povedal, pôjdem rýchlo, no žiaľ Bohu ide prirýchlo, na právny rámec jadrovej bezpečnosti v Európe. Pán predseda Máme tu taký model, kde na jednej strane Európa vychádza z medzinárodného rámca, spolia sa naň. Je to dohovor o jadrovej bezpečnosti CNS 94. Ten vychádza z noriem, ktoré vyplývajú z, z medzinárodnej atomovej eh, jadrove, jadrovej agentúry a potom sú aj tzv. je to systém soft law, mekých noriem a potom sú tu ďalšie normy OECD z agentúry pre jadrovú energiu. Okrem toho, ako vidíte na presvítke vpravo, existuje zmluva Juratom, ktorú tu všetci v parlamente dobre poznáte a táto zmluva uvádza základné normy, ale pôvodne Euratom sa zameriaval najmä na ochranu pracovníkov a verejnosti a nie tak veľmi na jadrovú bezpečnosť. Takže preto máme aj základnú e, smernicu o základných bezpečnostných normách. Tá sa zameriava na radiáciu a určuje normy, ktoré hovoria o tom, že e, radiačné úrovne majú byť čo najnižšie, ako sa dá primerane dosiahnuť. Čiže je to veľmi vágne. A najdôležitejšia na európskej úrovni je smernica v jadrovej bezpečnosti. Keď si to pozriete a chceli by ste to zhrnúť, tak vidíte, že európsky model vychádza z medzinárodného mekého práva, zo zásad a noriem EIA, EA alebo jadrovej bez, konvenčnej bezpečnosti a sm, sú zakomponované do týchto smerníc, čo som uviedol. Pre vás je dôležité to, že môžete povedať, že európska účasť na konkrétnych normách je veľmi skromná, relatívne skromná. To je takže je to stále zatiaľ vec členských štátov. V systéme vychádzame stále viac z implementácie členských štátov a nie je to riešené na európskej úrovni. Pán predseda, pozreli sme si aj ehm, riadenie ehm, cezhraničného jadrového rizika a čo vidíme je ten istý obraz. Je tu veľa nástrojov, niektoré nástroje sú výborné a sú zamerané na reakciu a potom je tu aj európsky systém pre, radiolo- pre výmenu radiologických informácií systém ECURI. Ďalej je tu dohovor o včasnom upozornení. Takže v zásade vidíme, že je tu široký režim rôznych typov noriem aj pre, pre toto riadenie cezhraničného jadrového rizika, ale keď sa budete pýtať na úrovni EÚ, ako to vyzerá, tam je veľmi ma- relatívne málo právne záväzných dojednaní EÚ. A pán predseda, podobný model máme, aj keď sa pozrieme na systém zodpovednosti za škodu a poistenia. Európska úroveň tu najmä riešila to, že máme takéto režimy, ktoré vychádzajú v OECD, eh, jadrovej agentúre a v režime E, IAEA. E Takže európska úroveň bola takto riešená a európske e, dohovory to riešia primeraným spôsobom a preto nebola potreba nejakej osobitnej legislatívy pre jadrovú právnu zodpovednosť. Ako to funguje? Máme prvú generáciu dohovorov, ktorá bola vypracovaná vtedy, keď začala jadrová energetika v 60. rokoch. Dohovory robila najmä jadrová agentúra OED, Parížska konferencia, E, pardon, Parížský dohovor 63. a potom doplnkový Bruselský dohovor a potom Viedenský dohovor IAEA e z roku 1963. A vtedy už vidíme, že tu vznikla určitá taká komplexnosť a niektoré z členských štátov sú členmi jedného režimu, druhý sú členmi druhého režimu, takže to vôbec nezjednošuje situáciu. A potom, dámy a páni, všetko začalo po Černobyle pretože vtedy samozrejme Černobyl bol taký budiček pre medzinárodné spoločenstvo, ktoré si uvedomilo, že vlastne dohovory tak, ako existovali, žiadnym spôsobom nedokázali zabezpečiť primeranú kompenzáciu náhradu. A reakcia na to bola tzv. druhá generácia medzinárodných dohovorov. A keď sa na to pozriete, tak to vyzerá veľmi pôsobivo, že je tam niečo ako 5 rôznych nástrojov, ktoré boli prijaté už dva roky po Černobyle v roku 1988. To bol ten prvý e, spoločný protokol a potom sú ďalšie dohovory a doplnky, dodatky stálych dohovorov z Paríža a Bruselského a Parížského dohovoru. Ale musíme si uvedomiť, pán predseda, že Černobyl sa stal viac ako 30 rokmi a tu vidíte, že dva z týchto dohovorov vôbec ešte nenadobudli účinnosť a podľa našho skromného názoru si myslíme, že aj tie zmeny, ktoré zatiaľ nie sú prijaté, sú už dávno zastaralé, takže si myslíme, že by sa malo niečo v tejto veci urobiť. A to prečo? Pretože keď sa pozrieme na to, kto vlastne platí za čo, to je dobrý obraz. Tu sme to zhrnuli na tomto obrázku toto sú tie sumy v miliónoch eur a to, čo vidíte, je, že podľa niektorých dohovorov, napríklad Parížský dohovor, jadroví prevádzkovateľia, to sú držitelia licencií na jadrové elektrárne, platia podľa prvej generácie 57 miliónov. To sú tie dohovory a musíme to potom e, transponovať do členského, práva členských štátov a tie môžu vyrúbať viac. A potom vidíme, že v prvých generáciách to nie sú len prevádzkovateľia, ale okrem toho aj štát inštalácie, ako aj kolektívny štátny fond. A keď si pozrieme tie čiastky, tak vidíme, že vlastne prevádzkovateľia platia relatívne málo a štát platí oveľa viac. V literatúre sa to kritizovalo, literatúra hovorí, že to, čo vlastne robíme, je, že dotujeme jadrovú energiu, pretože je to vlastne dotácia, keď platí štát a nie prevádzkovateľ. A mohli by ste povedať, áno, zmeny v druhej generácii legislatívy, to je úplne vpravo na priesvitke, že tam došlo k zmene. Áno, je to čiastočne pravda. Operátor bude zodpovedať za 500 miliónov, ale pán predseda, pozrite sa, Inšta, štát inštalácie zaplatí 700 miliónov, takže vidíte, že naozaj to platí. A nadobudlo by to účinnosť, tak by sme mali spolu 1,5 miliardy eur Vyzerá to výborne na prvý pohľad, ale tá celková čiastka, z toho len 500 platí len prevádzkovateľ a miliardu platia ostatní, povedzme hlavne daňoví poplatníci. A otázka je tiež, že či to je taký dobrý obraz. A otázkou je samozrejme to, ako vyzerajú priemerné náklady na jadrovú nehodu. A tu môžem povedať, že žiaľ, aspoň štati, alebo chvála Bohu, štatisticky máme e, určité nehody a vieme, čo očakávať. Máme Fukushimu, máme Černobyl. Minulý rok Fukushimu odhadli, že tie peniaze, ktoré sa doteraz vyplatili minulý rok, boli 200 miliard dolárov a tu vidíme, že ak tieto dohovory nadobudnú účinnosť, môžeme byť veľmi radi, keď sa nám podarí získať 1,5 miliardy, ale už teraz vieme, že Fukushima stála 200 miliard a odhady sú na 300-400. Takže preto som pred minútou povedal, že samozrejme tieto čiastky a dokonca aj nové dohovory druhej generácie sú vystavené veľkej tvrdej kritike a vzhľadom na empirické dôkazy, ktoré máme, sa zdá, že z akademického pohľadu je táto kritika oprávnená. Jedna z petícií spomenula, že je priveľa rozdielov medzi členskými štátmi a otázka je, že či tieto petície majú pravdu v to, to, tomto bode. Áno, majú. Zobrali sme si štyri členské štáty, pretože sú veľmi blízko k Tianč, to je práve to, o ktorej sa hovorí Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Holandsko. Pozrite si túto priesvitku, čiasky hovoria e, o same o sebe Nemecko. Bez, neobmedzená právna zodpovednosť, potom e, je tam 2,5 miliardy a Francúzsko, ktoré má najväčší počet v celej Európy jadrových elektrární, platia, majú len 700 miliónov. A to ukazuje presne to, na čo petície mieria. Takže preto si myslíme, pán predseda, že je niekoľko dôvodov preto, aby sa Európa, teda vy, vyjadrili tak, že už nebudeme vychádzať a spoliať sa na medzinárodné dohovory. Myslíme si, že máme dôvod povedať na to, aby Európa sama konala. Môžeme mať vyššie čiastky? Áno. Pozrime sa napríklad na to, čo robí Japonsko. Majú viac peňazí. Pozrime sa na to, čo robí USA. Majú 30 a 30,5 miliardy. Nie je to idea, e, e, 30,5 miliardy, nie je to veľa, ale viac ako máme v medzinárodných dohovoroch. A jadrové právo nebolo z medzinárodného hľadiska dostatočne responsívne, neprispôsobí sa dostatočne rýchlo na zmeny v okolnostiach, v situácii. Na druhej strane, ak si pozrieme iné oblasti, napríklad znečistenie morí ropou, vždy keď sa prijali nové dohovory podľa toho, čo sa dialo reáli. A prečo? Prečo? Pretože vy ste prišli v nejakom okamihu s návrhom, že prídete s európskymi fondami na znečistenie morí a potom ten medzinárodný režim povedal, my nechceme to i on povedal, nechceme regionálny fond. A takže krok na európskej úrovni spustil zmeny na medzinárodnej úrovni, pretože my samozrejme hovoríme, že to je vynikajúci prípad na to, čo by sa mohlo stať aj v oblasti jadra. A taktiež sme skúmali a myslíme sa, že máme aj právny základ na to, aby ste mohli konať na európskej úrovni. A taktiež sme sa zaoberali tým, či sú spoločné kritéria na e, umiestnenie, navrhovanie, výstavbu jadrových elektrární. Áno aj nie. V konvenčnej jadrovej bezpečnosti sú široké zásady, ale to je všetko veľmi vágne, neurčité a samozrejme máme posúdenie dosahu na životné prostredie, ale povedzme, že konkrétne čo treba robiť, to záleží na členskom štáte. Takže to je tiež jedna oblasť a to je tá všeobecná vec, ktorú tu vidíme, že na európskej úrovni máte základné smernice jadrovej bezpečnosti so širokými všeobecnými zásadami, ale to, čo sa konkrétne deje v teréne, robí a vlastne určí implementácia členským štátom. Ten istý príbeh, keď si pozrieme na presadzovanie, vykonávanie, aj tu vidíme, že áno, v smernici jadrovej bezpečnosti je povinnosť podávať správy zo strany členských štátov a členský štát kontroluje svoje jadrové elektrárne a samozrejme sú ad hoc stres testy a periodické kontroly bezpečnosti. Aj na druhej strane hovoríme, pozrite si iné oblasti v environmentálnom práve alebo spoločná e, rybolovná politika. Tam EÚ má vlastne vlastné presadzovacie právomoci a zoberme si smernicu o priemyselných emisiách. Tam na úrovni EÚ máme podrobné pravidlá o tom, ako má vyzerať e, e, presadzovanie vychádzajúce z rizika. A v jadre to nerobíme. Takže si myslíme, že je to určitý nesúlad, nerovnováha. V jadre spoliehame na presadzovanie príliš veľkej miere na členské štáty a je tu veľa vecí, ktoré ešte nie sú regulované. Napríklad nemáme pravidlá o súdnych sporoch hromadného charakteru a aj literatúra hovorí, že v presadzovaní zostáva stále veľa problémov, stále treba ešte toho veľa spraviť. To isté platí aj pre dôležitú otázku, to, čo si tu položili viacerí ľudia v miestnosti, aké možnosti máme my tie znepokojené obete konať proti rozhodovaniu, ktoré sa týka jadrových elektrární. Samozrejme vieme, že máme e, ESPO dohovor, ktorý umožňuje posúdenie vplyvu na životné prostredie cez hranice. Potom máme Arhusský dohovor, ktorý hovorí o prístupe k informáciám a prístupe verejnosti spravodlivosti. A samozrejme, keď súdny dvor e, interpretoval všetky tieto arhuské práva. Niekedy obete a občianske, občianske organizácie, občianska spoločnosť sa to pokúšajú prvať na jadro, ale neboli úspešní. A mali sme niekoľko diskusí o tom, že napríklad E, tieto jadrové elektrárne sú postavené 30 rokov a ich život bol predĺžený a potom sa tvrdí, že netreba e, do, obsahovú štúdiu a samozrejme verejnosť hovorí, ale o tom treba hovoriť. Možno, že treba urobiť aj pri predĺžení štúdiu dopadu na životné prostredie. Takmer som 15 minút vyčerpal, myslím, že dobre, takže odporúčania. My si myslíme, že môžete sa zamyslieť nad nezávislou jadrovou agentúrou. A poviem niečo nie veľmi pekné. Poviete, že máme Euratom, ale Euratom bol a celá literatúra o ňom hovorí, vznikol, aby pomohol jadrovému priemyslu, aby ho podporoval. Takže to je tá agentúra pre a jadrový priemysel a agentúra jadrového priemyslu zveličenie povedané. Ale to nie je to, čo vy ako parlament požadujete z hľadiska nezávislosti. My si myslíme, pán predseda, že toto je domena, kde európske kompetencie majú byť posilnené a je to dôležité pre občiansku spoločnosť, pretože prenechávate podľa nás priveľa právomoci na úrovni členských štátov je dôvod napríklad mať kontroly vychádzajúce z rizika alebo zverejňovať správy o kontrolách a inšpekciách vždy, keď je to e, realizovateľné. Keby ste dohrozili verejnú bezpečnosť, by to bol zlý nápad, ale niektoré európske iniciatívy v smere harmonizácie zodpovednosti za škody a odškodnenia by bola dobrá myšlienka. Mohli by ste sa pozrieť aj na právne záväzné pravidlá pre umiestnenie, konštrukciu a výstavbu. A teraz, keď dojde k dohode, zatiaľ nemáme vôbec žiadnu legislatívu upravujúcu hromadné žaloby v prípade e, katastrofy. Ako budete viesť spory, keď máte milióny obetí? Táto oblasť vôbec nie je zatiaľ, zatiaľ nie je upravená. Takže predlžili som o minútu, ale ospravňuje sa pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán profesor, bolo to veľmi inšpirujúce. Ďakujem vám aj vašej pani kolegyni a ďakujem za tento dokument. A teraz by sme prešli k pani Manetu Sejko z DG Energia z Európskej komisie. Nech sa páči, máte slovo na 3-4 minúty. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za slovo. Avšak my sme dostali túto prezentáciu len minulý týždeň na preskúmanie, hovorí pani Sieka. Môžem povedať, že túto štúdiu dostanú kolegovia na komisii, ktorí budú so veľkým záujmom ju študovať, oboznamovať sa s ňou. A Zatiaľ by som sa chcela im podekovať pánu profesorovi za veľmi zaujímavú prezentáciu. Ešte jedna rýchla reakcia, ak môžem. To je dobrá správa pre vás ako komisiu je, že z veľa z tých vecí, čo sú v správe, sú veci, na ktorých už pracujete. Napríklad už pracujete na návrhu smernice o harmonizácii pravidiel zodpovednosti za škodu. Takže my vlastne len hovoríme, že pokračujte v práci, ste na dobrej ceste. Ďakujem veľmi pekne. Takže pokiaľ ide o našu prácu v oblasti zodpovednosti za škody, tá komisia na tom naozaj pracuje. V septembri 2018 sme zadali štúdiu o poistení a finančných trhoch a o zodpovednosti tretich strán a chceme sa zaoberať súkromným financovaním v e, členských štátoch pri zodpovednosti za jadrové škody. A chceme zvýšiť aj úroveň súkromného krytia v prípade nehody. Hovorí sa tu o civilných jadrových inštaláciách, aj doprave z týchto inštalácií alebo zariadení. Záverečná správa konzultanta by mala prísť v júli 2019, to znamená tento rok. Ďakujem výborne, veľmi pekne. Máme len málo času na diskusiu, pán Marcel, myslím. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Veľmi stručná otázka na vás. Bola to veľmi vyčerpávajúca práva, pokiaľ ide o petície. Súhlasíte s Európskou komisiou a jej analýzou, že Belgicko a jeho federálna agentúra pre jadrovú kontrolu pracuje transparentným spôsobom, pretože Spiegel píše, že nehody sa nehlasia cez túto agentúru, ale že sa oznamujú inými prostriedkami. Tak čo si myslíte o tomto? Budem úprimný. Pre mňa ako akademika je veľmi ťažké povedať niečo veľmi presne. Vieš prečo? Viete prečo? Keď si pozriete na to, ako systém funguje, to sú presne tie slabé miesta celého systému. My nemáme možnosť napríklad ako Eurátom alebo Európska komisia ísť priamo do TIAŽ, a kontrolovať jadrovú bezpečnosť. Takže to, čo my robíme, je, že musíme vychádzať, spoliať sa na systém sam podávania správ krajinami. Krajiny to asi robia dobre, komisia to analýzuje a môže povedať, že Belgicko podľa súčasných záväzkov to robí správne, takže takto môžem povedať, áno, na papier je to dokonale, ale počujete ma, že by som povedal, že to znamená, že tiaž je úplne bezpečné. To ma necitujte v tejto súvislosti. To je ten celý problém. To nevieme, tak funguje systém a preto nemôžem e, mať nejaké silné vyhlásenia k tomuto a iste to chápete. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán profesor. A teraz nastal čas, aby sme začali pracovať na konkrétnych pre e, petíciách. Zavolám pána doktora Grütenmajera a pani Kristel Šlebuš z Nemecka, ktorí majú dve petície týkajúce sa tiaž jadrovej elektrárne. Takže dáma a pán, máte e, slovo na 4 až 4 minúty. Oh. Please. Vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci petičného výboru, vážení zástupcovia komisie, ja ako e, zástupca regionu Aachen hovorím ako predstaviteľ e, spoločenstva e, troj e, krajinského proti e, jadrovej elektrárni. Máme tu teda Luxembursko, Nemecko a Holandsko v našom e, priestore spája ľudí obava o našu bezpečnosť. Ide o e, jadrovú elektrárnu Tianž 2, sme z toho veľmi znepokojení. A teda s mimoriadnými obavami berieme na vedomie, že nový minister vnútra Belgická Peter de Kem, e, nepovažuje za realistické upustenie v roku 2025. E, táto, tento región troch krajín považuje za veľmi dôležité, aby akčné spoločenstvo nepostupovalo alebo nebolo mobilizovalo len proti jednému členskému štátu. Naozaj veľmi e, rešpektujeme zachované kráľstvo Belgicko, avšak členské štáty sa e, s mluvou o vytvorení Európskeho atomového spoločenstva zaviazali k tomu, že vytvoria aj Európske atomové spoločenstvo v preambule. Pod signatári e, potvrdzujú, že vytvoria v budúcnosti potrebnú bezpečnosť na to, aby bolo e, vylúčené akokoľvek riziko pre e, obyvateľov. Od roku 2012 sú trhliny v tlakovom reaktore a preto sú veľké obavy z bezpečnosti TIAŽ 2 keďže nie sú všetky e, faktory možno známe. Niektoré tu krátko uvediem. Je tu celý rad trhlín, ktorých pôvod dodnes nie je jasný. Počet trhlín sa zvýšil a už skonštatované trhliny e, sú podstatne väčšie, než sa predpokladalo. Nezávislí vedci, experti a expertné komisie e, považujú správu, ktorú predložila e, belgická e, vláda ohľadne bezpečnosti za nie e, celkom opodstatnenú. Čiže ohrozuje sa bezpečnosť a zdravie obyvateľov v týchto regiónoch troch krajín. Objavil sa napríklad e, unik vody v roku 2013. V roku 2016 sa ukázalo, že prevádzkovateľ e, chladiacu vodu, ktorá má byť pod 10 stupňov e, Celzia, že tu nahrieva na 40 stupňov, pretože inak hrozí termický šok. V Tianž 2 teda možno boli zapracované, zabudované chybné stavebné bloky. Od roku 2016 sú problémy s, s v septembri 2018 belgická, belgický Holand orgán dohľadu naredil, že Tianž 2 má byť odpojený od siete vzhľadom na slabý betón, ktorý sa objavil vo vedľajšej budove a bolo to e, skonštatované ako Ines 2 už 2 od polovice roku 2019 eh, eh, chcú ale zobrať opäť do prevádzky v oktobri 2018, ako sme práve počuli. Špigel hovoril o viac než 250 menších eh, narušeniach, ktoré belgický orgán jadrového dohľadu zatajil. 11 pracovníkov Elektra Bell malo byť kontaminovaných jadrovým žiarením. Posúdenia komisie, hm, ktoré má komisia, pre nás nie sú celkom pochopiteľné. Takisto vyjadrenia komisie k tomu európskemu princípu prevencie. Ide o mm, základný pilier európskeho práva a to, že e, ustanovenia e, zmluvy o Euratome e, tu nevieme nejako sprosekovať občanom, že to je uspokojivo doriešené. Ako je to možné, keď naďalej sú tu E, dokumenty, ktoré neboli predložené, pokiaľ ide o bezpečnosť Tionž 2. Belgické orgány dnes e, nepredkladajú následujúce argumenty. Správu National Scientific Expert Group z septembra 2015 e, povolenie FANG na opätovné vzatie do prevádzky Tionž 2 v decembri 2015, písomné opodstatnenie rozhodnutia fang na opätovné zapojenie e, Elektrabel z roku 2016, potom protokol BLV z oktobra 2015 a takisto korešpondencia a rozhovory z roku 2015 medzi FONG a Elektrabel. E, komisia uvádza, že práca FONG je veľmi transparentná, ako je to možné, keď viac než 250 rušivých prípadov bolo vlastne, alebo narušení bolo zatajených. Preto žiadame komisiu a petičný výbor o podporu, aby aby sa zistila bezpečnosť tohto reaktoru Tionž 2. E, dá sa to dokázať iba vtedy, keď belgické orgány predložia naozaj odstupňovaný projekt bezpečnosti. Preto prosíme petičný výbor, aby e, tú petíciu zatiaľ nezatváral ako vybavenú. Žiadame petičný výbor, aby poslal list Belgickému kráľovstvu ako aj príslušnému e, belgickému dohľadu a jadrového dozoru aby teda boli vyzvaní, nech predložia ešte nezverejnené dokumenty týkajúce sa bezpečnosti Tionž 2. E, okrem toho, tu máme ďalšiu žiadosť e, o informácie voči Belgicku, čiže komisia by mala Belgicko e, vyzvať, aby dokumenty, ktoré belgické orgány ešte nepredložili, aby ich predložili k bezpečnostnému statusu Tionž 2. Okrem toho, chceme, aby komisia skonštatovala princíp porušenie, teda porušenie princípu e, prevencie, ktoré, respektíve aby preverila porušenie princípu e, prevencie, ako je upravený v zmluve Euratom. Je teda potrebné konať a z nášho pohľadu nie je žiadny rozumný dôvod teraz už považovať túto e, petíciu za vybavenú. Ďakujem pekne. Danke vielmals und jetzt äh, Christel Ďakujem. Christel Schlebusch, nech sa páči. Ich habe diese ja som túto petíciu podala, aby nielen krajiny same rozhodovali o tom, či sa vypne jadrová elektráreň alebo nie. Európska roky jadrový dozor síce existuje, ale rozhodnutie o e, odstavení jadrovej elektráne v konečnom dôsledku je vždy na jednotlivých krajinách a teda možno dokonca na samotných prevádzkovateľoch jadrových elektrární. Komis- Výbor Európskeho parlamentu sa e, k tomu vždy veľmi e, podrobne vyjadroval, že všetko je dobre zdokumentované, netreba nič meniť a najmä, že treba dbať na to, čo sa deje a do sa tu uvádza, že príslušné orgány komisie sledujú záležitosti jadrovej bezpečnosti v súvislosti s jadrovými elektrárňami v EÚ, medzi tým aj Tionž 2, e, veľmi, veľmi pozorne. Ale to nie je pravda pretože nedá sa vôbec vylúčiť, že finančné záujmy jednotlivej krajiny môžu ohroziť aj ochranu obyvateľstva za hranicami. Čo sa týka napríklad Tianž 2, viackrát sme zažili, že nám boli veci zatajené, napríklad 11 kontaminovaných osôb a veci vôbec neboli tak na, e, načrtnuté, ako boli. Nemecký magazín Spiegel v oktobri 2018 hovoril o 250 nových e, narušeniach. Zoznam bol zverejnený. Zdá sa, že fans vôbec nie je nezávislý. E, skôr je tu taký dojem, že sa snažia niečo e, zatajiť no, obyvateľstvo dostáva jodové tabletky ako nejakú prevenciu nejakej veľkej nehody, ale to je priam smiešne, to je, to je nebezpečné. To by takisto opatrenia v prípade nejakej núdzovej situácie by sa asi e, nedali ani zrealizovať. Pozrime sa na to, že by sa malo e, evakuovať celé mesto Aachen. Ehm, teda reaktor, ktorý už má 40 rokov, ako je Tianž 2 a e, sú, tam stále nové trhliny. E, sú tam, teda odňac od tých stálych narušení, stále nových narušení, e, ako je možné, že sa to stále predlžuje, ako keby to bola len nejaká stará práčka, ktorá len tak, tak ešte funguje. My už sa nechceme spoliehať na to stále menej pravdepodobné šťastie, že sa nič nestane. Nemecko po jadrovej katastrofe vo Fukushime schválilo e, vystúpenie z jadrovej energetiky. E, Japonci stále ešte sú nútení žiť e, s jadrovými elektrárňami na území, ktoré postihujú mnohé zemestrátenia, ale to nie je porovnateľná tá Eh, arogancia Tianž 2 je neuveriteľná. Len sa tu rozdávajú jodové tabletky a tie novo vznikajúce trhliny, eh, to sa odmieta ako niečo, čo je eh, nie nebezpečné. Stále sa tu hovorí o nejakej vysokej transparentnosti, hoci ak sa aj nejaké narušenia mm, dostanú na verejnosť, vôbec sa o tom ako si oficiálne nehovorí, otázky zostávajú nezodpovedané. Komisia sa stále odvoláva na údaje FANF a e, okrem toho sú tu ale experti, ktorí sa dopracovajú k úplne iným výsledkom. Žiaľ je to často aj vec interpretácie. Vieme, že žiaľ nevieme a už vôbec nie okamžite môžeme žiadať v zastavenie všetkých jadrových elektrární v Európe. Príliš málo sme sa tým zaoberali. A žiaľ Rakúsko, e, krajina, ktorá bola e, vždy bez jadrových elektrární, je jedinou výnimkou. Čo teda žiadame a chceme, e, je, aby sa tie staré jadrové elektrárne alebo nefunkčné alebo závadné teda odstavili od siete. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz opäť pani Aneta Sejka z DG Energy. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade chcem poďakovať predkladateľom petície za to, že prišli sem, aby prezentovali situáciu, svoje obavy. Komisia chce vyzdvihnúť, že to plne chápe, že mm, sleduje situáciu a aj obavy, ktoré vyjadrujú občania, najmä čo sa týka e, bezpečnosti jadrovej elektrárne Tianš. Čo sa týka e, jadrovej bezpečnosti, e, komisia chce zopakovať, že rozhodnutia o dlhodobom prevádzkovaní jadrových elektrární sú zodpovednosti členských štátov a hlavnú zodpovednosť za Eh, jadrovú bezpečnosť majú držiteľia licencií, ktorých, nad ktorými teda eh, robí dozor národný orgán eh, jadrového dozoru. Avšak bezpečnosť občanov a životného prostredia je pre komisiu absolútnou prioritou a úlohou komisie je zabezpečiť, aby sa plne rešpektovali všetky predpisy týkajúce sa jadrovej bezpečnosti. Za týmto účelom teda služby komisie monitorujú, ako Belgicko uplatňuje e, požiadavky smernice, vrátane povinnosti držiteľa licencie pravidelne hodnotiť, verifikovať a zlepšovať bezpečnosť jadrových reaktorov. Ďalej kom, služby komisie veľmi pozorne sledujú mm, veci týkajúce sa jadrovej bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o jadrové elektrárne v EÚ, vo všeobecnosti najmä pokiaľ ide o Tionž 2 a v tomto kontexte e, chce komisia poskytnúť aktuálne informácie o prvom e, takomto peer review, ktoré sa e, urobilo po, na základe revidovanej smernice o jadrovej bezpečnosti. Témou bolo teda management jadrových elektrární a Belgicko sa na tomto plne podielalo. E, súčasťou úsilia vzdielať informácie o procese a zapojiť do toho aj občianskú spoločnosť NSREG e, zorganizoval verejné e, podujatie v máji minulého roku. Od 14. do 15. mája bol takýto workshop peer review. Bolo to v Luxembursku, bolo tam množstvo expertov. A finálna správa, kde boli výsledky z tohto procesu peer review, e, to bolo zverejnené na stránke v NSREC v oktobri a v novembri to bolo v Bruseli predstavené verejnosti. Súčasný stav je taký, že NSREC pripravuje akúsi šablonu národných akčných plánov e, pre svoje vlastné národ, národné plány, ako sa to má implementovať a na základe tej šablóny všetky zúčastnené krajiny vrátane Belgická pripravujú vlastné národné akčné plány. A predstava je, že sa e, implementujú e, špecifické financie v krajinách na základe týchto plánov. Má to, tie plány majú byť e, predložené do septembra tohto roku a komisia by tiež chcela informovať o tom, že e, to téma starnúcich a dlhodobo prevádzkovaných jadrových elektrární v Európe sa bude diskutovať aj na ďalšom fóre, na ďalšom výročnom stretnutí fóra NF, e, Európskeho jadrového fóra. To bude v apríli tohto roku v Prahe. A e, zasadnutie je samozrejme otvorené pre všetkých, ktorí majú záujem o jadrovú energiu, vrátanie vlád, e, inštitúcií, predstaviteľov priemyslu, jadrových regulátorov, spotrebiteľov. A ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A teraz poslanci, pán Kol. Ja, danke schön, Herr Ďakujem, pán predseda. Ja ako poslanec eh, z regiónu Aachen často dostávam otázky, prečo eh, Európa vo, vo veci Tianž nerobí nič. A bol by som veľmi eh, vďačný, keby tá petícia, o ktorej tu dnes hovoríme, a aj tá štúdia, ktorú sme tu práve videli, pretože naozaj nám to jasne ukázalo, že je dôležité, aby sme o tejto téme hovorili. A tá štúdia nám ukazuje, že doterajšie pravidlá, doterajšie zmluvy a medzinárodné dohovory tu ani zďaleka nepostačujú. Naozaj potrebujeme účinný európsky regulačný rámec pre jadrové elektráne, ako je napríklad Tionš, ktorá, ktoré sa týkajú celého um, veľkého radu ľudí v našom regióne, aj mojej rodiny. A potrebujeme skutočné účinné dôsledky ak sú, ako v prípade Tianš, vážne pochybnosti o prípustnosti, spolahlivosti a potrebujeme účinné kontroly, efektívne kontroly a nielen kontroly, ktoré v končnom úsledku sa zdajú byť účinné na papieri, ale na konci v končnom úsledku účinné nie sú. Tianš je dobrý príklad eh, pre EÚ, ktorá potrebuje viac eh, kompetencií, viac právomocí, že potrebujeme viac eh, sa snažiť aj cezhranične Ehm, a to v záujme e, ochrany všetkých e, ľudí žijúcich v tomto regióne a v ďalších dotknutých regiónoch. Ďakujem pekne. My... Ďalšia reakcia zo strany kolegov? Majer a pani Šlebuš, máme pre vás e, nasledovný odkaz. Podporujeme vaše petície, Navrhujem kolegom, aby petície ostali otvorené, tak ako ste navrhli. Navrhujem kolegom, aby sme poslali list na Európsku komisiu, aby sme aj v zmysle toho, čo pán kolega Kohn povedal, požiadali Európsku komisiu o ďalšie informácie ohľadne e, manažmentu starších nukleárnych e, zariadení, špeciálne v Belgicku a špeciálne E, Tianž 2. A takisto napíšeme list na belgickú vládu s tou istou požiadavkou. To znamená, aby sme vedeli aj stanovisko belgickej vlády. Pán kolega, prosím. Uh, aj to sa týkalo Belgická, Fang, teda Federálna agentúra jadrovej kontroly to nebolo v poriadku. Takže mali by sme aj poslať e, list belgickým orgánom o tejto veci, pretože to nie je celkom jasné. Ďakujem, že ste to zohľadnili. V poriadku samozrejme. Takže urobíme aj to, čo ste navrhli. E, dávam dve minúty pánovi Gütermajerovi a pani Šlebuš e, ako záverečné slova. Prosím. Bei zwischen zwei Minuten bitte. Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne. Dúfam, že keď v marci pri príležitosti Brexitu sa bude hovoriť o zmluve Euratom, tak e, sa urobia aj príslušné zmeny čo sa týka jadrových elektrární, myslím si, že je veľmi dôležité, aby všetky jadrové elektrárne, ktoré sú v sieti nejakých 40 rokov a s ktorými je tak veľa problémov, aby Európsky jadrový, teda orgán jadrového dozoru, aby sa zlepšil dohľad nad týmito jadrovými elektrárnami. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz máme dvoch Pardon, samozrejme, nech sa páči. Ja budem veľmi stručný, pán predseda, dámy a páni. Ďakujem veľmi pekne za podporu, za to, že petícia ostane otvorená, že sa bude ďalej vyšetrovať tejto veci. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. A teraz máme dve ďalšie petície zo Španielska. Petícia 343, ktorá sa týka jadrovej elektrárne Garunia v Burgose a ďalšia petícia 0312, ktorá sa týka tej istej veci. Pokiaľ ma správne informovali, predkladateľ petície je tu, petičník je tu, takže nech sa páči, máte na 5 minút slovo. Gracias, señor presidente. El... Ďakujem pekne. 25. apríla 2017 pred výborom pre petície parlamentu eh, sme hovorili o tom, že eh, jadrová elektráreň Garoňa mala byť uzavretá, však zo strany španielskej vlády opätovne prišlo k predlženiu tomuto alebo odloženiu tohto eh, uzatvorenia. Mala byť uzatvorená už v roku 2012 a podniky, ktoré eh, investovali do tohto podniku, investovali malo do bezpečnosti a žiadne programy alebo žiadne opatrenia, ktoré mali urobiť, neurobili. Článok 8 a 9 vôbec nebol splnený ako to vie už aj verejnosť, Európska komisia. Takisto nás zaujíma, čo sa s tým bude e, robiť, pretože žiadame, aby petícia ostala otvorená, žiadame španielskú vládu, aby nám dodala všetky informácie, v akom stave sa to nachádza dva roky po tom, ako bolo toto um, slavnostne vyhlásené, že má byť e, uzatvorená táto jadrová elektrárňa. Nikdy ministerstvo hospodárstva elektrárni toto neakceptovalo. E, začalo obdobie odstránenia, uzatvorenia tejto jadrovej elektrárne eh, Garoňa, avšak stále sú pochybnosti, pretože máme málo informácií, nie je tu dostatočná transparentnosť, takže vôbec nevieme, čo sa deje. Eh, potom chcem povedať, že stále a stále prichádza k zaostávaniu. Aj keď eh, sme hovorili o, aj dnes o Euratome, a mal by to byť nezávislý orgán. Do doteraz neprišlo vôbec k nejakému politickému rozhodnutiu nezávislosti od politickej garnitúry. Za 5 minút sa budem snažiť na dva, dve konkrétne otázky zamerať môj príspevok. Poprvé, Môžem vám povedať, eh, že smernica 2011-70, ktorá sa týka istého spravovania radioaktívneho odpadu, je veľmi jasná a hovorí o spôsobe získania licencií, aby ste v rámci Euratomu Európskej únie mohli uh, sa venovať aktivitám v oblasti radioaktívneho odpadu. A preto aj subjekty, ktoré to chcú robiť, tak musia dokázať, že vedia vytvoriť, využívať a takisto aj bezpečne odstrániť jadrovú uh, elektráreň. Avšak žiadna z týchto, žiadna z týchto podnikov, ktoré e, e, fungujú na území Španielska, nemohli dokázať to, že by v rámci zmluvy Euratom vedeli splniť všetky tieto podmienky vrátane Santa Maria de Garoňa. Oni síce vedia, vedia spravovať tieto podniky, ale nevedia odstrániť bezpečne radioaktívny odpad. Je to len NRSA, čo je štátny podnik, ktorá sa venuje tej špinavej práci ako aj v prípade Garone a hovoríme o 480 miliónov eur, ktoré sú použité z všeobecného štátneho rozpočtu na odstránenie alebo zrušenie jadrovej elektrárne, samozrejme bez toho, že by sme hovorili ešte o spravovaní odpadu. Španielsko je jedna z krajín v rámci EÚ, kde je najvyšší náklad na elektrickú energiu, na jej vývoru, výrobu a e, v roku 2018 e, na základe informácií, ktoré máme v dispozícii od EK, 19,1 milióna obyvateľov Španielska trpí na tzv. energetickú chudobu. To je 41 obyvateľstva, oveľa viac ako európsky priemer. Okrem toho, subjekty operujúce v oblasti jadrovej energetiky v Španielsku, iba 10 z nich sú tí, ktorí najviac kontaminujú našu krajinu a ktorí majú najväčší profit z jadrového obchodu. Opätovne v porovnaní s európskymi normami je to neporovnateľné. Druhá časť sa bude venovať španielskej vláde. Európska zmluva Euratom pre jadrovú energiu vo svojej vo svojom článku 21 jasne hovorí, že radioaktívny odpad, dokonca aj jadrový, jadrové palivo, ktoré bolo spálené, je považované za odpad a musí byť izolované z dlhodobého hľadiska tak, aby nemalo dopad na ľudí a životné prostredie. Musíme ochrániť ľudí a životné prostredie od jodionizujúceho žiarenia, ktorá môže, ktoré môže mať e, negatívny dopad na zdravie a život ľudí, ako aj životné prostredie. Takisto aj dočasné uskladnenie radioaktívneho odpadu, ako aj e, dlhodobé, ne, nemôže byť iba dočasným riešením, ale musí to byť definitívne vyriešené. V Španielsku žiadna vláda nebola schopná vytvoriť tzv. ATC, čiže dočasný centralizovaný depozit, a momentálne je jadrový odpad e, uskladený v tzv. individualizovanom dočasnom depozite, ktorý sa nachádza okolo jadrových elektrární. Častokrát e, sa odtiaľ uvoľňujú e, rôzne čiastočky, ktoré idú do prostredia, ako aj do rieky Ebro. Takže my chceme žiadať, aby E, sa s týmto niečo robilo, pretože za všetky tieto roky iba jeden jediný projekt bol pripravovaný na to, aby nakoniec po 40 rokoch boli uzavreté všetky jadrové elektrárne, keď, do, keď skončí ich životnosť. E, teraz, e, pokiaľ ide o situáciu v jadrovej elektrárni v Almeraze, nikto nevie, čo sa bude diať eh, s týmto jadrovým odpadom, ktorý tam je bez kontroly a kde vôbec nie sú dodržiavané ustanovenia zmluvy Euratom. Smernica 2971 Euratom vo svojom ustanovení číslo 12 hovorí o existencii dočasného a definitívneho depozitu. V smernici 2001 70 Euratom v ustanoveniach 19, 20, 21, 30, 31 a v článkoch 5, 70 a 11 pokiaľ ide o plánovanie, lehoty, transparentnosť, náklady a takisto aj udelovanie licencií, hovorí jasne. Takže je naozaj veľmi naliehavé, aby sme si stanovali plán rekuperácie postihnutej oblasti a zakomponovali to do národného energetického systému, kde obec merí DADES potrebuje naozaj k dispozícii plán, ktorý by sa opieral o čistú energiu, o trvalo udržateľný rozvoj, kde by boli vytvárané mm, úložiska, ako aj e, studne, len na základe udelenej licencie. Európska komisia by mala okamžite žiadať od španielskej vlády, aby dodržiavala zmluvu Euratom, aby dodržala a splnila všeobecné usmernenia, pokiaľ ide o ochranu osôb a životné prostredie, tak ako je to v prípade aj ďalších elektrických e, spoločností. Potrebujeme naozaj urobiť niečo s jadrovou energiou v Španielsku. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dám slovo pani Sieka, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem predkladateľovi petície. Na začiatok chce komisia zopakovať, že voľba medzi jednotlivými zdrojmi energie a či prevádzkovať alebo neprevádzkovať jadrovú elektráň alebo akú elektrárne rozhodnutie členského štátu. Zo všeobecných informácií, ktoré máme, my sa zadá, že Garunia nebude mať predloženú svoju činnosť. Nedostali sme žiadne takéto informácie o investíciách, ktoré by smerovali k oživeniu činnosti Garune. Chceme ale zdôrazniť, že ak by sa tak členský štát rozhodol, že predlží prevádzkovú licenciu jadrovej elektrárne, musí plniť všetky kritéria jadrovej bezpečnosti, tak ako je to v zmluve aj v sekundárnej legislatíve. Pokiaľ ide o riadenie jadrového odpadu z vyraďovania jadrovej elektrárne, každý členský štát musí vytvoriť a udržiavať národný legislačný, organizačný a organizačný e, rámec pre e, vyhorené parivo, ako aj pre e, odpadové hospodárstvo. Tak je to zakotvené v legislatíve aj v Euroatome. Pokiaľ ide o jadrovú bezpečnosť, tak primárna zodpovednosť za jadrovú bezpečnosť jadrového zariadenia je na držiteľovi licencie, ktorá, ktorý podlieha kontrole príslušného regulačného orgánu podľa smernice o jadrovej bezpečnosti. A Španielsko, ako všetky ostatné členské štáty, musí zabezpečiť správnu transpozíciu príslušných dvoch smerníc, ako aj implementáciu ich požiadaviek. E, odbory komisie pravidelne kontrolujú uplatňovanie, ako je úroveň transpozície týchto smerníc. Okrem toho Nezabúdajme, že v súlade s Euratomom členské štáty musia monitorovať úrovne radioaktivity vo vzduchu, v pôde, vo vode a v potravinoch a informovať o výsledkoch komisiu. Komisia má tiež prístup k monitorovacím zariadeniam, aby preverila ich činnosť a e, efektívnosť. Ďakujem. Ja, e, kolegovia, takže pán Marčeleze a potom pani Albiol. Pán Marčeleze, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne prekladateľovi petície za jeho prezentáciu. Poprvé, som veľmi rád, že že jadrová elektráreň Garoňa od posledného zasadnutia sa uzavrela. Sa, bola to veľmi nákladná a zbytočná jadrová elektráreň, veľmi nebezpečná naviac čo je veľmi dôležitý faktor. Teraz sme však v druhej fáze. To je fáza, ktorá je tiež komplikovaná. Ide o odstránenie, uzavretie jadrovej elektrárne. Tu máme dva veľké problémy, ktoré spomenul predkladateľ petície, na ktoré musíme zareagovať. Poprvé, nedostatok informácií. To nie je nové, videli sme to aj predtým, že je tu problém s informovanosťou s transparentnosťou v kontexte jadrovej energie. A preto tu vo všeobecnosti občania sa znepokojujú, pretože nie sú informovaní tí, ktorí žijú okolo, tak ako to bolo aj v začiatkoch a v priebehu jej fungovania. A po druhé, tu máme vážny nedostatok, pokiaľ ide o spracovanie odpadu. V Španielsku sa nesplnia smernice, dokonca aj naša európska smernica, pokiaľ ide o riadenie a odpad, e, o čiastočné uskladnenie alebo dočasné uskladnenie. Takže ja chcem navrhnúť, aby sme nechali otvorenú túto petíciu, aby sme žiadali viacej informácií zo strany úradov, aby sme požiadali, nech nám pošle viacej informácií a posledné Jedna úvaha, ktorá by tu mala byť spomenutá, je eh, oblasť eh, Las Merindades v Burgos, kde by sme mali urobiť eh, všetko preto, aby sme im pomohli, pretože sú tam mnohé uskladiska, ktoré treba uzavrieť a očistiť. Európsky parlament by mal urobiť čo najviac v tomto zmysle a minimálne musíme poslať o tomto list ohľadom uzavretia jadrovej elektrárne v Garoni. Ďakujem pekne. Slovo má pani Albiol. Ďakujem pekne. Ako náhle sa približujeme k sektoru jadrovej energetiky, je fakt, že v Španielsku hneď vidíme, že je tu nedostatok informácií, nedostatok transfer, transparentnosti a takisto nedodržiavanie pravidel. Takisto pokiaľ ide o spracovanie odpadu v Palomares, alebo dnes ráno, keď sme hovorili o Doňani a o uskladňovaní prírodného plynu, ktorý by sa mal uskladniť v oblasti Národného parku. Takže stále sú to tie otázky, ktoré sa točia okolo jadrovej energetiky španielskej vlády, nedostatok informácií, eh, nezaujem improvizácia a neustále porušovanie pravidel. Takže my si myslíme, že je to okrem iného spôsobené práve týmto otačovým dverám, o ktorých hovoril predkladateľ petície. petície tých 26 eh, vysokých eh, postov eh, socialistov a ako aj ľudovcov, vrátane ministrov, ktorí boli sú v správnych rádach práve týchto energetických podnikov. Chápeme, čo sa tu deje? Je hospodársky zisk oveľa dôležitejší ako všeobecný záujem našich občanov. Toto je veľmi citlivá téma pre zdravie našich občanov a takisto aj pre naše životné prostredie. Takže mali by sme byť striktní. Striktní v dodržiavaní všetkých európskych smerníc, ako aj zmluvy o Euratom. Preto si myslíme, že táto petícia musí zostať otvorená a domnievame sa, že treba sa obratiť na Európsku komisiu, aby, pokiaľ ide o vyraďovanie zariadenia v Lagarone, bola veľmi striktná, aby monitorovala to, či sú tu pravidla dodržiavané. Pretože španielská vláda, ako vidíte, síce pristúpila k vyraďovaniu zariadenia, ale je to v zodpovednosti tiež Európskej komisie, aby sa dodržiavala európska legislatíva. Smernica ako aj zmluva o Euratom. A preto sa domnievame a žiadame, aby Európska komisia bola ostražitá. A na druhej strane, myslím, že by sme mohli navrhnúť výboru pre petície, aby poslala misiu do Španielska, pokiaľ ide o jadrovú energetiku a spracovanie jadrového odpadu, pretože zdôrazňujem, že toto je len jedna z mnohých. Prídu ďalšie ktoré sa týkajú podobnej oblasti, pretože je tu veľa petícií, ktoré sú spojené s energetickým sektorom v Španielsku. Ďakujem. Gracias. Eh, Madame Valina. No. Uh, Mr. Benito, please. Vale, muchas gracias, señor. Ďakujem pekne, pán predseda. Je pravda, že som, sa, som pochyboval, že či, či sa mám vyjadriť alebo nie, lebo veľmi poz, dobre poznám túto petíciu a nie som úplne v súlade s tým, čo hovorí predkladateľ petície. On to však vysvetlí lepšie ako ja. Avšak chcel som sa vyjadriť eh, k eh, k reakcii Európskej komisie. Chcel by som viacej informácií. Vieme, že jadrová elektráreň Gároňa prestala fungovať v roku 2012. Potom tu boli viacelé rizika, že by opätovne mohla byť otvorená, pretože že vraj je užitočná. Potom vďaka eh, sociálnemu nátlaku bola definitívne uzavretá. Odvtedy nemáme žiadne informácie. Avšak chceme sa spýtať, teraz v 2018. jadravá elektráreň ešte stále nie je vyradená. Zdá sa, že to začne tento rok, ale stále sa ešte nič nedeje, to sa hovorilo aj minulý rok. Čo je vážne, je to, že táto situácia je stále nejasná, pretože ide sa vlastne v rozpore s zmluvou o Euratom, pretože je to podnik, to nie, nie je podnik samotný, ktorý sa bude venovať vyraďovaniu zariadenia, ale že vraj to bude v kompetencii verejného orgánu. Takže Opätovne je to príklad, ako hospodársky zisk bude v privátnych rukách, ale pokiaľ ide o náklady, tak tie musia ísť zo štátneho rozpočtu. Podľa mňa to nie je spravodlivé. A preto sa pýtam, či Európska komisia nechce získať viac informácií ohľadom tejto situácie. A ako strážca zmluv sa chopiť tejto príležitosti. A ešte na záver mne sa zdá, že je to naozaj vážna otázka vzhľadom na to, že Európska komisia musí spúšťať eh, prechodné programy, tak myslím, že je to veľmi dôležité, pretože toto je oblasť, kde sa nachádzala práve táto jadrová elektáreň, ktorá keď sa uzavrie a vyradí sa eh, toto zariadenie z prevádzky, bude to mať určitý dopad. Mala by to, ako hovorím, opätovne byť tá elektráreň, ktorá by to vyraďovanie mala na starosti, tá mala z toho zisky, tak nech znáša aj náklady. A ešte opätovne žiadam viacej informácií zo strany španielskej vlády. Ďakujem. Sí. Eh, bien. Táto jadrová elektráreň, ktorá bola vytvorená v, roku, v 70. rokoch a uzavretá v 2012, teraz tu máme 2000 16, kedy opätovne boli pochybnosti, či sa znova otvorí alebo nie. Teraz už je jasné, že nie, že je definitívne uzatvorená. A tie informácie, ktoré mám v dispozícii, sú tie, že vyraďovanie zariadenia by malo byť v druhom pol roku tohto roku, 2019, a že teda ja som toho názoru, že všetko sa teda plní. Komisia povedala, že sa plnia všetky európska legislatíva a ja v komisiu teda verím. Nechápem potom, prečo tieto lehoty e, sú považované za nespravodlivé. Uf, tak poďme. Keď prichádzame a stále sa stiažujeme, ale neviem, stiažovať sa kvôli, neustále kvôli jednej veci, nechápem. Uh, Komisia povedala, že všetko sa plní a že máme tu lehoty, tak ja by som to akceptovala, pretože naozaj prišlo k splneniu všetkých krokov. Ja si myslím, že by sa malo táto petícia teda uzavrieť. So. Takže. Ja si myslím, že shrnutie je takéto tá otázka, aj ten problém nie je v nejakom nesúlade. Môžeme totiž poslať list španielským úradom a požiadať ich o viac informácií. To je v poriadku. Po druhé, ja si myslím, že je potrebné a dobré zopakovať krok voči Európskej komisii, požiadať ich tiež o viacej informácií. A potom potom sú tu dve odporúčania. Nechať otvorené či uzavrieť. Budeme hlasovať. Budeme hlasovať. Kto je za otvorenie, za po týchto dvoch krokoch, aby sme nechali ešte túto petíciu otvorenú? Jeden. Traja. Kto je za zatvorenie? V takomto prípade potom rozhoduje hlas predsedu. A ja hovorím zavrieť. To je moje hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne. Prepačte, ale myslím, myslím, myslím, že by som mohol niečo povedať, hovorí predkladateľ petície. Je to škoda, že sa uzatvára táto petícia. Je to veľká škoda. V každom prípade chcem povedať, že eh, tieto informácie som rád, že som mohol predložiť pre eh, výbor pre petície, hlavne pred pani poslankyňu, ktorá hovorí, že však lehoty sú dodržiavané, tak nemá dostatok dobrých informácií, pretože v eh, jadrová elektráreň Garoňa, ktorá prevádzkuje alebo spoločnosť, ktorá prevádzkuje, tú, prevádzkovala túto elektráreň Garoňa, nedodržiavala zmluvu o Euratom, pretože jadrová elektráreň tá spoločnosť, ktorá ju vytvorila, tak by mala aj sa zaoberať vyraďovaním zariadenia. Pritom to bol Nuklenor, ktorý túto elektráreň postavil a prevádzkoval a nakoniec je to NRSA, štátny podnik, ktorý sa má zaoberať vyraďovaním zariadenia. Sú tu, je tu 5 kontajnerov, 5 uskladísk jadrového odpadu, ktoré už boli kúpené za tým účelom, aby sa opätovne pokusilo o spustenie prevádzky opätovné v jadrovej elektrárni v Garoni. Takže budúci pol rok určite sa nič nebude diať a vyraďovanie zariadenia v Garoni určite nebude budúci pol rok. pretože nemá kontajnery, ktoré by mohli slúžiť na uskladnenie jadrového odpadu. Takže je to veľká škoda, že táto petícia bola uzavretá. The decision, the decision was already... Toto rozhodnutie sa už ale prijalo a my vám pošleme ďalšiu informáciu od komisie aj španielských úradov. A ak by ste v budúcnosti mali pocit, že je niečo nie v poriadku, máte právo zopakovať svoju petíciu. Nevidím tu problém. Máte na to právo? Nie, je to ukončené. Mám technickú poznámku. Áno, ja by som chcela požiadať, aby sme hlasovali a minimálne, ak by sme sa rozhodli hlasovaním o tomto, tak by sme mohli posunúť tú tému na koordinátorov. My sme predsa na vyššej úrovni ako koordinátory. My sme na vyššej úrovni. Ide tu o kvórum. Uh, you, you right. Máte právo to otvoriť budúcnosti, ale rozhodli sme sa na úrovni petičného výboru. Ale nemáme kvórum na to, aby sme mohli hlasovať. No, no, v tejto situácii nie je kvórum. A žiaľ, môj hlas bol E, teraz dvojnásobne dôležitý. Ďakujem. Teraz sa vrát, začneme k s petíciou 665 z roku 2017 a petícia 0198 z roku 2018. Ide o, sú to znovu dve španielské petície, ktoré sa týkajú kontaminácie Palomares v Španielsku. Pokiaľ viem, e, petičník Jose Ignacio Dominik Martin Sanchez je tu. Áno, vítam vás. Nech sa páči, máte slovo na 5 minút. Muchas gracias. Ďakujem pekne. Budem sa snažiť vám poreferovať o tom, čo sa deje v Palomares. 17. januára 1966 jeden bombardér, eh, eh, americký bombardér, sa chcel priblížiť k cisternovému lietadlu, aby natankoval počas letu. Bolo to nad Palomares, nad Almeriou. Zlietol zo základe Seymour Johnson eh, v Severnej Kaloríne A prišlo však k nehodne. Pritom to bol uvoľnený do vzduchu Plutón. Bolo to asi 200 metrov kubických do 20 cm, eh, do 20 cm hĺbky nedaleko mesta Palomares bolo uskladnené toto eh, plutónium. Vytvorili sa, alebo vyhlobili sa dve úložiska 1000 a 3000 m kubických, kde sa uskladnil ďalší jadrový odpad, ktorý tam zostal potom po tejto nehode obsahovali 270 gramov plutóna, ako som už povedala. A je to vlastne taký tajný jadrový cintorín. A pritom naďalej sa rozvíjala poľnohospodárska činnosť. Všetko to bolo utajené, pretože Franková vláda so, Špo- so Spojenými štátmi americkými sa dohodli, že oklamú verejnú mienku, ako aj obyvateľstvo v Palomares a že tam nezostal žiaden jadrový odpad, aj keď veľmi dobre vedeli, že bol pochovaný len v hĺbke 20 cm, dokonca aj v takých oblastiach, eh, kde to bolo veľmi blízko polnohospodárskej činnosti, tak ako v roku 1966 ľudia, ktorí tam prechádzali okolo, sa častokrát nadýchali tohto Plútona. Takže e, Franková vláda a americká vláda sa rozhodli naplánovať to, že Palomares bude takou, takou takou vedeckou, vedeckým laboratóriom a že využijú občanov Pano, Palomares, aby videli, aký je dopad, aký je vplyv plutónia na ľudí, na ich život, na faunu a na flóru a celkovo na životné prostredie. A takto to bolo až do roku 2003. Takto v podstate robili pokusy na ľuďoch a polnohospodári, ako aj vlastníci mm, tohto mm, týchto pozemkov si mysleli, že plutonium tam už není, aj keď to bolo v 20 eh, cm a tak orali, plutonium sa dostalo do vzduchu a naďalej oni pracovali. Napríklad, keď e, prišlo k porovnaniu e, radioaktivity v tejto e, oblasti a dokonca boli vypracované k tomu, štú, k no, tomu štúdie, ktoré existujú a ktoré boli zverejne ohľadom dopadov radioaktivity na poľnohospodárske práce. Všetko toto bolo zverejnené. Dokonca porovnanie medzi Palomares a Černobylom boli spracované aj keď v Černobyle teda e, ľudia neboli e, využití na takéto pokusy ako na pokusných e, králikoch. Zatiaľ čo? V Palmares to tak bolo. Takto to trvalo až do roku 2003 a to nie je z nejakých morálnych dôvodov, ale z iných sa rozhodli konečne vyčistiť celé toto územie. Kvôli tomu, že prišlo v Španielsku k tej uh, eh, bubline s nehnuteľnosťami a keďže veľké uh, subjekty chceli uh, začať tu stavať vo veľkom, tak začali už s čistením tých veľkých uskladísk plutónia. začali vypracovať taký plán, že do roku 2010 bude prijatý úžasný plán vyčistenia týchto, tohto územia od jadrového odpadu až, eh, o, išlo až o 50 tisíc metrov kubických zeme, ktorá bola kontaminovaná, chceli ju znížiť na 6 tisíc metrov kubických a poslať to do Spojených štátov amerických. Avšak potom Európska komisia poslala technikov v roku 2010 a dala zelenú tomuto plánu. Avšak čo sa potom stalo? Potom sa stalo, že eh, hm, Ministerstvo pre energetiku eh, Spojených štátov amerických s tým nesúhlasil, že je to obrovská obrovský objem zeme, nemajú kde uskladniť a teda zaslal list ministerstvu zahraničných vecí Španielska, aby e, ta, ta, tento aby e, sa pristúpilo len k očisteniu asi 28 tisíc metrov kubických zeme. Dospelo sa k dohode tzv. Kerry Margalo 19. oktobra 2015. Začalo sa teda s čistením 28 tisíc metrov kubických a keď bola teda podpísaná táto zmluva Kerry Margalo v roku 2015 medzi Španielskom a USA, nielenže sa nesplnil, pretože súčasná americká vláda povedala, že nebude, e, dodržia, nedodrží túto e, zmluvu. Čo sa stalo potom? My teda žiadame, aby no, opätovne boli experti poslaní do tejto zóny, aby sa splnili všetky opatrenia, pokiaľ ide o jadrovú bezpečnosť na európskej či národnej úrovni. A tým odozám slovo kolegovi Jose Herrerovi, aby pokračoval. Dobré popoludne. Mares 53 rokov žije s radioaktivitou. Priam spolu nažíva. Z toho dôvodu, že sa tu na juhovýchode Španielska nikto, nikoho táto oblasť nezaujíma, pretože 1500 km odtiaľ sa príjmajú rozhodnutia. Zo šiestich oblastí, ktoré sú kontaminované radioaktivitou, 5 z nich sa nachádza na periférii Španielska, Španielského poloostrova. Ako všetci viete, pôvodom tejto nehody za studenej vojny bolo to, že asi 10 kg jadrového paliva spadlo pri nehode a dostalo sa do zeme v roku 1966. 20 rokov potom v Černobyle, kde sa hovorí o najväčšej nehode jadrovej éry, Pripomeňme si, že prvýkrát, kedy vodíková bomba spadla na obyvateľstvo, to bolo v Hirošime a v Nagasaki. Avšak eh, tam nebol jadrový výbuch v tejto oblasti Španielsku. Inak je to podobné tá zóna 0 v 1966 už sa hovorilo, aký bude prístup hegemonnej krajiny nad krajinou, ktorá bola v rukách, v rukách diktatora. Toto je mapa, kde je tých eh, niekoľko desiatok tisíc metrov kubických kontaminovanej zeme. Teraz vám ukážeme to, čo nebolo zakomponované do snah o dekontamináciu. Ako to môj kolega už povedal, od nového tisícročia zdá sa, že je tu už zmena prístupu k Palomares, aj keď sa nachádza veľmi ďaleko, 1500 km odtiaľ, kde žijú tí, ktorí prijímajú rozhodnutia v Španielsku. Sú tu radiologické štúdia. A konečne tu začína eh, prichádzať nejakým možným rozhodnutiam o budúcej dekontaminácii. Toto radiologické kritérium bolo prijaté Bezpečnostnou radou pre jadrový, jadrovú energetiku a takisto bolo potvrdené aj zmluvou o Euratom ohľadom plánu obnovy Palomares. Nová štúdia, ktorá bola vypracovaná, tam sa opätovne potvrdilo, že radiologický zoznam všetkých, eh, alebo tento zoznam tohto radioaktívneho odpadu, ktorý tu zostáva, vôbec nebol odstranený a zaslaný do USA, zostáva v týchto všetkých parcelách. Je tu vysoký, vysoká úroveň radioaktivity. Avšak všetko toto sa začalo merať až od roku 2008, čiže 40 rokov sa nič nedialo. Ľudia tu pestovali plodiny, alebo žili, alebo chovali, bez toho, že by niekto im niečo bol povedal, upozornil ich na to. Všetko to je okolo samotnej dediny, tam v tej zóne 3. Je to uprostred dediny. Palomares. Nehovoriac o tom, že nedaleko sa nachádza aj pohore Sierra po tom, ako bola podpísaná dohoda medzi Kerim a Margaľom v oktobri 2015, sme konečne zažili to, že sa rozhodlo že tam ešte zostane 23 tisíc metrov kubických v zóne 2 a 3, zatiaľ čo v zóne 6, čo je v tej horskej oblasti, sa nechá ešte veľká časa z toho. Čo to znamená? Znamená to tu, tu máme teda tú zónu 6, vidíte, že je to hneď vedľa obce Villaricos, kde je veľká turistická činnosť, je tam krásne pobrežie, nádherná pláž a podľa zvrchovanej vlády tá rozhodla, že táto oblasť zostane tak nebude tam nič odstranené. A že napriek tomu, že je tu štvornásobne prekračené radioaktívne limity, to bude tak ponechané. Napriek tomu, že v roku 2015 táto dohoda z USA bola podpísaná. Čo to znamená? Znamená to, že tu bude čiastočná ne restrikcia obmedzenie nebudete môcť vstúpiť do tejto oblasti a potom úplne uzavretie oblasti, to znamená, že tá história sa opakuje. A aké to bude mať sociálny dopad a hlavne hospodársky dopad pre Palomares? Sociálny dopad môže mať až dĺžku trvania 432 rokov, nehovoriac o dopade na hospodárstvo. Toto je tá zóna, ktorá sa nachádza v Palomares so štyrmi zónami, ktoré budú úplne, úplne uzavreté. Čo podkope tak hospodárstvo, ako aj cestovný ruch. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. To je všetko. Ďakujem veľmi pekne. A ja a teraz pani Siekal z Európskej komisie, prosím. Ďakujem za slovo. Ďakujem aj predkladateľom petície za vyčerpávajúcu prezentáciu eh, k téme Pana Máreš. Komisia v prvom rade chce zdôrazniť, že chápe, obavy španielských občanov v súvislosti s Palamareš a stále sledujeme situáciu cez orgány krajiny, cez štátne úrady. Pokiaľ ide o žiadosť o verifikačnú misiu v Palamareš, tak článok 35 zmluvy, e, tamto by mohlo byť základom pre verifikačnú misiu a s radosťou vás informujem, že komisia plánuje realizovať verifikačnú misiu v prvom pol roku tohto roku. Táto misia bude verifikovať aj implementáciu odporúčaní z poslednej misie. To bolo v roku 2010. Musíme však povedať, že až do dnešného dňa Španielsko a USA nepodpísali, neuzavreli túto záverečnú zmluvu o obnove Palmáreš. To sme už spomínali aj v roku 2015 tam e, vyjadrili vyhlásenie úmyslu, kde sa dohodli na tom, že majú úmysel rehabilitovať oblasť, odviesť odpad a nájsť pre jeho e, definitívne uskladnenie miesto v USA. Prijatie definitívneho plánu na oživenie Palamareš sa preto nemohlo uskutočniť dáme vám aktualizáciu o situácii, keď skončíme túto verifikačnú misiu podľa článku 35 zmluvy. A tá správa by mohla byť potom k dispozícii v druhom polroku tohto roku. Ďakujem. Ďakujem. Teraz chcem poprosiť poslancov. Pani Arbio. Gracias. Ďakujem pekne. Je pravda, že eh, tá otázka sa bude eh, aj tak riešiť hlasovaním a neviem, či máme či je dobré, aby sme, hlas, teda, že by sme naťahovali túto diskusiu. Ja si myslím, že je treba zohľadniť to, čo hovoria predloži, predkladatelia tejto pe, petície, že to je taká jedinečná petícia. Som veľmi rada, že ste to predložili pred Európsky parlament. Je jasné, že toto vyhlásenie z roku 2015 bolo vyhlásením bez akejkoľvek ozajstnej vôle venovať sa tomuto problému. A čo sa teda deje, je to, že španielské úrady, ako aj európske úrady, to nechávajú tak na obyvateľstvo, ktoré 53 rokov žije tam a čaká na to, kedy konečne bude zóna dekontaminovaná nie len, že sa tu pohráva s zdravím miestneho obyvateľstva, čo je asi najdôležitejšie, ale sa tu pohráva aj so socioekonomickým rozvojom tejto oblasti, s právom na informácie takisto. Myslím si, že by táto petícia mala byť otvorená, ponechaná otvorená a že Európska komisia by mala pokračovať v tejto práci riešenia situácie Myslíme si, že je to veľmi dôležité, že tu bude vyslaná misia do tejto oblasti v, počas prvého trimestra tohto roku. Bolo by to úžasné. A keď budeme mať lehotu, keď bude táto misia, tak bude dôležité, aby Európska komisia aplikovala článok 35 zmluvy o Euratom, pretože bez pochyby Nemôžeme čakať viac času na to, aby sa niečo stalo, že sa to vyrieši. V každom prípade určite chceme, aby výbor pre petície vyriešil alebo žiadal o španielskú vládu o detailný program, pokiaľ ide o rehabilitáciu, ako aj dekontamináciu tejto oblasti. Ďakujem. Marcelese, please. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať predkladateľom petície za to, že sem prišli, aby sa vyjadrili, aby nám naozaj tento škandál objasnili lebo je to škandál, pokiaľ ide o zdravie obyvateľstva, o jadrovú energetiku či o geopolitickú situáciu, treba to povedať jasne v tomto zmysle je potrebné, aby tu bol jasný plán, ktorý by sa dodržiaval, pretože není normálne, aby to v takýchto v takomto zmysle fungovalo. Eh, po 53 rokoch tohto fungania, fungovania tohto problému minimálne by sme mali mať rešpekt voči eh, obyvateľom Almerie. Je potrebné, aby Európska komisia išla na institú si overiť, čo sa tam deje, aby sa vrátila a prijala rozhodnutie, ktoré potrebujeme, pretože všetci si uvedomujú, aká veľmi vážna je táto situácia, v ktorej sa nachádzajú obyvateľia Palomares. A na záver, to je opätovne procesná otázka, pretože sa mi to zdá veľmi dôležité. To predchádzajúce hlasovanie podľa mňa nie je platné. Hovorím to jasne, pretože pravidlá sú jasné. 176 rokovacieho poriadku na plus 209, že potrebujeme mať kvórum, aby sme mohli hlasovať. A to sú, to je tretina, 12 poslancov a tu bolo len 6, čiže sme nemali kvórum. A toto v, v, v súlade s 115 sa hovorí, že keď nie je kvórum, tak to potrebné je hneď zaslať na koordinátorov. Takže pre mňa otázka Garoni je neplatná a takisto aj teraz nemôžeme hlasovať, iba ak by bol konsenzus tiež, že tieto pravidla budú dodržané, pán predseda. Vypočul som si vašu poznámku a požiadam sekretariát, aby preveril túto otázku a aby posunul toto rozhodnutie na ďalšie rokovanie koordinátorov. Súhlasíte s tým? Dobre, takže ideme teraz ďalej. Ďakujem pekne. Chcem poďakovať predkladateľovi petície, ktorý tu je a Nepoznám do detailov samozrejme všetko to, čo sa uh, stalo v Palomares, ale veľmi málo ľudí v Španielsku si neuvedomuje vážnosť tohto, tejto nehody. Takže my si to pamätáme a v každom prípade ja som z Andalúzie, Almeria sa nachádza v Andalúzii. Kto to nepoznáte, je to na juhu, áno, je to veľké riziko, je to vec, ktorá vôbec nebola vyriešená, ako povedal prekladateľ petície, žiadnou z vlád počas mnohých rokov. Toto je na štátnej úrovni, nie je to na regionálnej úrovni, ale aj na regionálnej úrovni tu stále bolo akési akési nezohľadenie tohto problému nezávislosti od politického presvedčenia, ako to povedali, stále tam fungovalo polnohospodárstvo, turistika a tak ďalej. Tí ľudia vôbec nevedeli, že tu môže byť nejaké nebezpečenstvo. A preto si myslím, že všetko to, čo sa podarí zabezpečiť, napríklad navštev, aby sme vyjadrili podporu obyvateľstvu, bude pozitívne, pretože to umožní, aby sme naštartovali, podporili ľudí a možno konečne aj pohli ľady, aby sa niečo stalo s touto kontaminovanou oblasťou. Ďakujem. Rosa, please. Sí, en la línia... Áno, ja súhlasím s tým, čo bolo povedané, že urobíme všetko, čo by sme mohli urobiť, čo máme v rukách, aby sme zachránili život obyvateľov Palomares, pretože táto oblasť je naozaj veľmi postihnutá. Poľnohospodárstvo, cestovný ruch, všetko je ohrozené. Takže tak, ako to povedali aj ostatní, súhlasím s tým. Možno, že ešte jedna vec. Ako povedala kolegyňa, väčšina môže vyhrať, aj keď tu teraz tu máme povinnosť byť tu všetci, pretože je to naša práca. Avšak ani jedna skupina sa nesnažila tu mať dostatočný počet. Chýba tu polovica. To nejde o to, že polovica EPP tu chýba, lebo sú tu predkladatelia petície z ich eh, strany. Avšak, eh, keď tu nie ste dostatočne zastúpení, nemôžeme hlasovať. Ak chceme eh, vyjadriť rešpekt voči ostatným, tak tu máme byť. To je demokracia. Ja mám doma chorého syna, napriek tomu som tu. Takže toto je naša úloha. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Valesa. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že je jasné, čo musíme urobiť. Musíme počkať na Európsku komisiu a na zistenia ich monitorovania a potom budeme vedieť, čo robiť ďalej. Určite je to vec, ktorú bude musieť riešiť parlament v ďalšom volebnom období, pretože správa bude hotová len v druhom poroku tohto roku. Takže dúfam, že budúci parlament bude v petičnom výbore prezint, prezentnejší, než je to teraz. Ďakujem veľmi pekne. Zdá sa, že tu máme teraz koncenzus, takže petícia bude otvor, zostane otvorená a počkáme na výsledky verifikačnej misie Európskej komisie. Každý s tým súhlasí? Áno, nech sa páči dve minúty. Chcem podporiť petíciu a chcel by som ešte povedať, že my navrhujeme nielen na politickej úrovni, ale takisto aj na súdnej úrovni, pretože sme sa obratili na Národný súd, aby nebola splnená dohoda s Američanmi, ale aby sa týchto 50 tisíc metrov kubických eh, uskladnilo dočasne a nech pokračujú rokovania s Američanmi. Nech sa nájde taký definitívny cintorín uskladnenia tohto jadio, radioaktívneho odpadu. Takže najprv nech sa to vyčistí tá zóna, nech sa to niekde dočasne uskladní a potom nech sa vyrokuje, kde to bude definitívne uskladnenie. Myslím si, že toto je veľmi dôležité, pretože ten plán, ktorý my e, bránime na, aj v našom národnom vypočutí, je tajný plán. Toto všetko bolo tajné. Ani na národnom vypočutí to nebolo prebraté, pretože je to tajný plán. Tento plán alebo táto dohoda bola zaslaná Američanmi, aj tá je tajná. Až v roku 2015 eh, sa niečo stalo. My v Palomares eh, sme boli mm, mm, pravidelne klasifikovaní zo strany obidvoch vlád a zo strany predstaviteľov štátov. Na záver, je to naozaj vážne. Tento prípad je naozaj vážny, pretože deti, ktorí sa prechádzajú po uliciach. kde nedaleko od nich je uskladnených 62 tisíc m kubických Americia, hneď vedľa ich školy. A toto je naozaj seriózny problém. Yo solamente necesito un minuto. Ja iba minútu poprosím. Ja to vidím tak, že od roku 1966, keď čítam článok 35 zmluvy o Euratom, si hovorím, že nikdy nebol splnený. Pretože inak by sme tu neboli a nemali by sme ten radiologický opar tam okolo nás. Ak príde tu komisia na návštevu, aby overila článok 35, to je fajn. Ale Opätovne prešlo od dohody ďalšie 3 roky a nič sa nedieje. Výkonný výbor, ktorý je mi 1500 km od nás, hovorí o tom, aké sú potreby pre ochranu životného prostredia na španielskej periférii. Now... E, teraz otvoríme petíciu 327 z roku 2018, ktorá sa týka zariadenia na likvidáciu jadrového odpadu v Kordobe. Je tu aj predkladateľ, Sebes, pán Sebastián Pérez Galardo. Dávam vám slovo na 5 minút. Ďakujem pekne výboru pre petície, že mi dalo príležitosť predložiť túto petíciu. 18. júla 2018 som ju zaslal, pretože je to problém ohľadom Eh, jadrového cintorína, alebo teda uskladiska jadrového odpadu El Cabril v provincii Cordoba. Tak ako som žiadal aj Európsku komisiu, aby do tejto vážnej situácii zasiahla, pretože je to dôležité pre občanov. Ja som len hovorcom obyvateľov, ktorí, ktorí žijú v Extremadúre, pretože to má sociálne a hospodárske dopady, environmentálne dopady. Všetko to má všetko to sa nachádza v nedaleko obce El Cabril v provincii Cordoba. My sa snažíme brániť poprvé to, keďže najväčší problém je to, že je tu strašne vysoká radioaktivita a už sa už prebehlo toľko rokov bez toho, že by bolo prijaté nejaké dostatočné riešenie. Sú tu oblasti, kde je nízka, stredná alebo vysoká radioaktivita. 99 jadrového odpadu s nízkou a veľmi nízkou radioaktivitou pochádza z, týchto, z, tejto, z tohto jadrového zariadenia. Je to priemysel, jadrový odpad priemyselného pôvodu. Takže my nemôžeme ponechať túto otázku bokom. Nemôžeme povedať to isté o jadrovom odpade, ktorý bol spôsob, alebo vytvorený jadrovou elektrárňou, tak ako to povedalo z 96 tento odpad s nízkou alebo veľmi nízkou radioaktivitou nie sú ani toxické ako odpad s vysokou radioaktivitou. Avšak nemôžeme povedať, že nemajú dopad na životné prostredie a na život. V Španielsku teda jadrový odpad sa uskladňuje v dostatočn- v e, e, v dočasnom úložisku El Cabril v provincii Cordoba. Veľká bril sa môžu len e, umiestniť e, e, jadrové, jadrový odpad určitej radioaktivity. Avšak za tých 20 rokov už tieto hodnoty narastajú. Avšak, ako vieme, v tých posledných rokoch nikdy tu neboli dodržiavané pravidlá ktoré mali byť dodržané. NRSA, štátny podnik, ktorý sa zaoberá vyraďovaním zariadení, o, nič v tomto nepomohlo. Všetko to bolo, vôbec toto uskladisko bolo urobené protidemokraticky. O, teraz e, to bola o, e, spoločnosť NRSA, ktorá e, sa venuje tomuto a sa, sa zaoberať úskladiskom El Cabril v Kordobe. Toto je e, opätovný darček Spojených štátov amerických. Keď ekologisti začali bojovať proti Andrea v roku 2002, sa začala trošku e, tomu venovať A napriek tomu, že sme sa obratili s týmto problémom na vnútroštátny súd a nakoniec to skončilo na Najvyššom súde v Madride, eh, konečné rozhodnutie z roku 2002 hovorí, že eh, každé uskladisko eh, jadrového odpadu s nízkou a veľmi nízkou radioaktivitou, radioaktivitou je nelegálne. V El Cabriel už e, uskladisko nestačí, už e, bolo naplnené 20, e, jeho kapacita 22 krát. Takže toto je jasné, že tu nie je dostatok transparentnosti, že sú tu veľké problémy aj s dôverou. Tento, toto úskladisko nie je vôbec vhodné, pretože sú tu veľké jadrové inštalácie, ktoré sa nachádzajú v oblasti. Niektoré sú zase vo veľkej vzdialenosti je potrebné prevážať tento jadrový odpad. Okrem toho je to pod eh, eh, horským masívom, ktorý má veľký, veľkú prírodnú pridanú hodnotu. Ďalšia dôležitá otázka je to, že je tu nedostatok, nedostatočná bezpečnosť, eh, pokiaľ ide o jadrovú, keď to porovnáme s jadrovou elektrárňou, je tu oveľa väčšie riziko uvoľňovania odpadov. E, takisto aj e, prevoz e, jadrového odpadu zo vzdialených jadrových elektrární vezie so sebou riziko ruka v ruke s tým, že môže prísť k nehode, kedy sa jadrový odpad uvoľní. Boli tu rôzne problémy, napríklad požiar. Protipožiarný systém nebol schopný dokonca zastaviť e, požiar, ktorý bol spôsobený v časti e, tohto uskladiska. A úplne nedávno v vodách v nedalekej hrádzi bolo zistené oblasť, e, bola zistená prítomnosť radioaktivity. Čiže všetky tie bezpečnostné pravidlá a opatrenia nefungujú. El Cabril je naplnený už asi na 80 Zatiaľ sa vyradili len dve jadrové zariadenia v Španielsku. Je samozrejme, že nemôže to slúžiť na ďalšie uskladňovanie jadrového odpadu, tak ako to povedal ďalší predkladateľ petície v prípade Lagarone. Čo je dôležité, je to, že ako nahlé sa budú uzatvárať jadrové elektrárne, je potrebné nájsť iné miesto, kde by eh, sa presunuli, eh, presunul jadrový odpad sa El Cabril. Toto nie ani nehovorím o hospodárskom a environmentálnom dopade pre túto oblasť, pre obyvateľstvo, kde nie je dostatok priemyslu ani hospodárskeho rozvoja. A naviac je potrebné stanoviť časový harmonogram, ktorý by bol akceptovateľný, kde by bol zakomponovaný sociálny konsenzus, aby bol e, uskladňovaný jadrový odpad s, nízkym a veľmi níz- s nízkou a veľmi nízkou radioaktivitou. E, je potrebné aj znížiť čo najviac e, vzdialenosť od jadrových elektrární od uskladiska. My sa domnievame, že je potrebné vypracovať nový generálny plán pre jadrový odpad, čo by umožnilo verejnú diskusiu, čo ďalej robiť. Myslíme si, že e, toto je veľmi, dôlež že, že, že je veľmi dôležité, aby e, tak na európskej ako aj španielskej úrovni e, sa zabezpečilo vyčistenie tejto zóny a možno vyslať misiu do oblasti El Cabril, kde by boli zastupcovia Európskeho parlamentu ako aj Európskej komisie. Tak ako Európska komisia e, zamýšľa v iných prípadoch. My si myslíme, že by ste mali z prvej ruky poznať, aká je tam tá situácia, stretnúť sa so zástupcami španielskej vlády, aby ste videli, ako vôbec nedodržiava transparentnosť ani ďalšie európske pravidlá. Je to veľmi nebezpečný postoj a pokiaľ ide o ochranu životného prostredia, môže to mať veľký dopad na všetkých. Štátna ústredná vláda v Španielsku by mala zaslať informácie s detailným rozobraním, kde budú uskladňované jadrové odpady s vysokou radioaktivitou, nízkou a veľmi nízkou, ako v Santa Maria del Burgos. Tak aj pre El Cabril a o, e, takisto pokiaľ ide o prevážanie, ako aj uskladňovanie jadrového odpadu, čo zamýšľa robiť. Pretože pokiaľ ide o nedodržiavanie európskej legislatívy v oblasti uskladňovania jadrového odpadu, toto je veľmi flagrantné. Častokrát jadrový odpad, ktorého klasifikácia nie je vhodná, je uskladňovaná aj nelegálne, ako napríklad 100 gramov e, uránu zo Salamanky bez toho, že by boli zabezpečené bezpečnostné pravidlá, pokiaľ ide o radioaktivitu v rámci článku 35 2018 mluví o Euratom. Prepačte, že som tak dlho hovoril a ďakujem. Ešte predtým by som však, kým ukončím svoj príspevok, chcem požiadať výbor pre petíciu, aby urobili niečo pre ochranu životného prostredia, pretože my, obyvateľstvo, tu veľmi trpíme a príslušné španielské úrady, aby vyjasnili, aký typ jadrového odpadu je vyvážaný do El Cabril. Aby sme mali možnosť eh, vypracovať novú dopadovú štúdiu na životné prostredie, pokiaľ ide o zvyšovanie aktivít eh, skladňovania jadrového odpadu v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Znovu dávam slovo pani Siekel. Nech sa páči, keby ste sa vyjadrili. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj petičníkovi. V prvom rade komisia by chcela znovu povedať, že chápe vaše obavy a chápe aj e, znepokojenie európskych občanov nad rozmiestnením radioaktívneho odpadu v EÚ. Táto oblasť je regulovaná v smernici o odpadoch a táto smernica vyžaduje od každého členského štáta, štátu, aby mal vlastný regulačný a organizačný rámec pre e, vyhorené palivo a riadenie jadrového odpadu a Španielsko musí zabezpečiť transpozíciu smernice a potom realizovať jej požiadavky správne. V tejto konkrétnej smernici sa žiada od každého členského štátu vypracovať národný program o hospodárení so vyhoreným palivom a radioaktívnym odpadom. V roku 2015 komisia dostala takýto program od španielských štátnych orgánov boli tam informácie o budovaní doplňujúceho zariadenia pre zneškodnenie súčasného aj budúceho radioaktívneho odpadu z El Cabril, tak aby tam bola e, nízka úroveň jadrového odpadu z jadrových elektrární. V roku 2018 španielské úrady predložili komisii národnú správu o implementácii smernice a táto správa mala v sebe informácie o type radioaktívneho odpadu, ktorý je uložený v El Cabril. A boli tam aj informácie o budúcich odhadoch, ako aj príslušných bezpečnostných dojednaniach. Tu musíme povedať, že sa neočakáva, alebo v El Cabril nebol nájdený E, jadrový odpad s vysokou úrovňou radioaktivity, ale musím povedať, že konečná zodpovednosť za hospodárenie s radioaktívnym odpadom je povinnosťou členského štátu, ktorý vytvára tento odpad a príslušný regulačný orgán Španielska musí zabezpečiť aj dopravu E, radioaktívneho odpadu do El Kabril a jeho uloženie spôsobom, ktorý je v súlade s národnými požiadavkami e, zodpovedného hospodárenia s radioaktívnym odpadom. Okrem toho, Zmluva Eurotátom vyžaduje od členských štátov monitorovať úroveň radioaktivity vo vzduchu, vode a pôde a potravinách. A komisia má prístup k monitorovacím zariadeniam, aby overila, preskúmala účinnosť a efektívnosť. A napokon komisia by chcela dodať, že výstavba a zmeny zariadenia El Cabril e, boli hodnotené v plnom režime hodnotenia dopadov na životné prostredie a španielské orgány usúdili, že modifikácia nezmení výrazne e, Natura 2000 územie. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz sa chcem spýtať mojich kolegov. Pani Albio. Ďakujem, pán predseda. V tejto petícii v prvom rade ďakujem predkladateľom a myslím si, že tu ide o tri základné veci. To je odpor obyvateľstva voči tomuto zariadeniu. Po druhé, zariadenie je v oblasti, ktorá je súčasťou Natúry 2000 a okrem toho sa nachádza aj v oblasti, kde sú zemetrasenia, čiže zásada obozretnosti. A tretí problém je nedostatok transparentnosti o tom, čo a ako sa uskladňuje v tomto zariadení. A vzhľadom na tieto prvky by som povedal, že náš výbor by mal požiadať viac o viac informácií španielské úrady nechať petíciu otvorenú, kým tieto informácie dostaneme, aby sme ich mohli analyzovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, kolega Marcereze. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne aj predkladateľom petície a združeniu, ktoré podporilo a prinieslo toto vec do Európskeho parlamentu. Keď si pozrieme oblasť jadrovej energetike a energetický priemysel v Španielsku, tak problémom je kapacita. Je tu nedostatok informácií, vidíme to aj v tejto petícii. Videli sme to aj pri tých iných prípadoch, ktoré tu dnes už zazneli. Bolo to Palomarias a tie ďalšie. Takže ja si myslím, že potrebujeme jednoducho viac informácií. Potrebujeme, aby ľudia boli informovaní o tom, čo sa deje v jadrovom priemysle. Máme ešte napriek tomu, čo povedala komisia, pochybnosti o tom, či je naozaj všetko robené tak, ako má byť, či sú dodržané environmentálne aspekty, správne posúdený dopad na životné prostredie. Ako povedal predkladateľ, bezpečnosť. Bezpečnosť je naozaj to zásadné pri rozhodujúcej pri jadrovej e, otázke. Tak tu vidíme e, dva problémy. Je to e, oblasť, kde sú časté zemetrasenia, teda seizmologicky citlivá oblasť. A potom je tu tá otázka dopravy z, zo severu alebo z juhu Španielska. A čím ďalej sú tieto veci a čím dlhšia je prepravná trasa, tým je vyššie riziko. Všetci si to uvedomujeme a musíme preto nechať túto petíciu otvorenú a bol by som rád, keby sme sa zaoberali aj e, tým, že by sa tam urobila návšteva. Návšteva nielen do El Cabril, ale do celého Španielska a navštívili rôzne jadrové zariadenia. Mohli by sme takto zoskupiť tie jednotlivé petície. Cítime veľkú potrebu návštevy Španielska, aby sme zistili celkové dodržiavanie ustanovaní. Či je to Palamares, El Cabril, alebo e, tie ostatné zariadenia. To je naozaj to, čo by sme mali urobiť. Ďakujem. A teraz pani Sasparagu. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade ďakujem predkladateľom. To, čo som počul od počula od komisie, tak môžem povedať, že jedna vec je plniť že máte uskladnenie jadrového odpadu v nejakej oblasti a druhá vec je dodržiavanie. Nechcel by som to mať možno v svojej záhradke. Jedna vec je jedna a druhá je druhá. Poprvé musíte dodržiavať ustanovenia o radioaktívnom odpade z hľadiska ochrany životného prostredia. Komisia povedala, že smernica o radioaktívnom odpade je dodržiavaná a je správne dodržiavaná. Španielská vláda prišla so svojím plánom pre jadroaktívny odpad, informovala o ňom komisiu. Posledná správa z roku 2018 bez ohľadu na to, ktorá strana je pri moci, tak keď počúvam komisiu, tak vy ste strážcami zmluv, vy musíte dbať o bezpečnosť ľudí, životného prostredia a pravdepodobne všetko bolo splnené do detailu, ako tvrdíte. Ja stále verím komisii. Komisia tam bola, bola na mieste. Oni vedia, aká je situácia. Ja som právnik, ja som tu poslanec v parlamente a jediné, čo môžem urobiť, veriť tomu, čo mi povedia. Avšak, ak by ste chceli, aby to bolo otvorené, tak ja to nebudem e, namietať pretože chápem, že ľudia sú znepokojení, takže by sme mohli požiadať o viac informácií. Ale ak tá, tieto informácie podporia to, čo povedala komisia a ak sa tam neobjaví nič nové, tak potom navrhujem, aby sme potom zavreli komisiu. Môžeme počkať na tieto inform- e, e, túto petíciu. Môžeme počkať na informácie. A ja som presvedčená na základe toho, čo povedala komisia. Komisia nie je politický E, orgán, tieto informácie sú pre nich cenné a považujú ich za posvetné, takže ja tu nechcem byť ale v opozícii voči tomu, čo tu navrhuje väčšina. Ale ak nemáte vedecké argumenty voči tomu, čo povedala komisia, by som to zavrela, ale chcem podporiť to, čo povedala, čo povedala Rosa, moja kolegyňa Už sme to tu počuli. Nie je tu žiaden rozkol v tomto výbore. Táto petícia môže zostať otvorená a môžeme požiadať o viac informácií. Jediný rozdiel je, že my nespochybňujeme to, čo povedala komisia. Oni majú tú správu, komisia má správu, ale samozrejme ľudia majú svoje obavy veľká bríľ a preto je len správne požiadať o viac informácií, aby sa zvýšila informovanosť o situácii, aby boli veci jasnejšie a ja to nebudem tiež namietať. Ďakujem veľmi pekne, zdá sa, že je tu koncenzus. Túto petíciu necháme otvorenú a požiadame o viac informácií. Teraz pán Kardor. Váš posledné záverečné slovo. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa naozaj poďakovať za to, že necháte túto petíciu otvorenú. Je to dôležitý krok. Myslím si, že to ukazuje, ako, eh, bo, ako zahmlené bola, aká zahmlená bola výstavba El Cabrillo a potrebujeme väčšiu transparentnosť. Eh, zdá sa nám to všetko E, nezákonné, neregulérne. Máme predsa aj rozsudok súdu a bez ohľadu na to, či to bude alebo nebude otvorené, dôležité je, aby ste prišli a navštívili tie lokality, aj ten cintorín, aby ste videli, čo sa deje na zemi, e, v teréne. Veľká bríľ boli aj určité nehody, to ohrozuje ľudí v tomto regióne. A doprava predstavuje tiež veľké riziko. Nezabúdajme, že doprava prebieha na bežných e, štátnych cestách a to je ozaj ohrozenie ľudí, ktorí tam žijú, ktorí žijú popri týchto cestách. A potom sme počuli, že je to seizmologicky citlivá oblasť, v blízkosti je Národný park. Nechcem o tom už veľa hovoriť, avšak je to naozaj porušenie sociálneho, hospodárskeho a e, vývoja v Kordobe v, z e, provincii Sevilla. Takže potrebujeme to posilniť, potrebujeme to zariadenie zlepšiť, lebo vidíme malý ekonomický rast v danej regióne a preto vidíme, že mnoho ľudí odchádza z tejto oblasti a budeme znovu opakovať naše pozvanie na návštevu aj od, budeme žiadať tie informácie od španielskej vlády. A my si myslíme, že tieto veci neboli dodržané. Ako som povedal, petícia bude otvorená, pošleme list. Ďakujem veľmi pekne za vaše milé pozvanie. E, ako viete, sme v predvolebnom období, tak možno budúci parlament bude môcť prijať vaše pozvanie, ale my teraz nemôžeme. Ďakujem veľmi pekne. A teraz petícia 1498 z roku 2016. Je to petícia, ktorá sa týka Slovenska v lokalite Vrakuňa. Ide o problém chemického znečistenia životného prostredia. Vítam pána Oroša, našeho petičníka. Máte slovo na 5 minút, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, dámy a páni. A ja sa chcem zaoberať otázkou životného prostredia. Hovoríme o Slovensku. V krátkosti by som problém načrtol. Hlavné mesto Slovenska, Bratislava, blízkosti hlavného mesta, 10 km hlavného mesta, je Verekne, teda e, mestská časť Vrakuňa. Tam je rieka, e, v podstate je to rameno Dunaja a v 80. či 90. rokoch minulého storočia tam bolo e, zloženého veľa chemického odpadu. Bolo to samozrejme nezákonné, bolo to v rozpore so zákonom takéto skládkovanie a vytvorila sa teda nezákonná situácia. Hovoríme o 120 tisíc kubických metroch e, znečistenia, sú tam hlavne fitosanitárne produkty, e, e, a nejaké vedľajšie produkty pesticídov a tak ďalej v zásade boli zakopané pár metrov pod zem, pod povrch v kontajneroch a v priebehu rokov kontajnery zhrdzaveli a to je ten problém, ktorý tu teraz máme. E, tekutina, ktorá je v tých kontajneroch, je nebezpečná e, chemikália a postupne, e, tak povediac, to uniká do spodnej vody. Tento región je jedným z hlavných zásobníkov pitnej vody 150 metrov Eh, podlo, eh, teda je tam podložie štrkové, čo je vlastne základom tejto, eh, tejto zásobárne pitnej vody a mm, bohužiaľ momentálne je to kontaminované. Samozrejme, spodná voda sa hýbe pomalšie než voda na povrchu, ale ide to tiež tokom riek. Je to teda znečistenie, ktoré bolo pod povrchom, ale postupne preniká a e, ide smerom na juh, na východ a spôsobuje to e, problém znečistenia studní v obciach, v susedstve. E, teda tá voda v obciach je zamorená. A ďakujem petičnému výboru, že akceptoval moju petíciu minulý rok, od vtedy došlo k istýdnemu pozitívnemu vývoju šťastie, takže v prvom rade dotknuté ministerstvo informovalo obyvateľstvo vo viacerých jazykoch bolo aj verejné obstarávanie, e, takže našťastie e, nie plne sa zvládne ten zdroj znečistenia, ale bude tam nejaký betónový sarkofág vybudovaný, aby zamedzil prieniku do vody. To možno pomôže vyriešiť problém na nejaké to storočie a zabraniť to ďalšiemu znečisteniu. Čiže možno je to budúcnosť, riešenie do budúcnosti, aspoň dočasné, ale nerieši ten problém, ktorý tu máme z minulosti, to, čo sme zdedili. A to je to znečistenie pod povrchom, ktorému tu došlo, teda tie spodné vody, ktoré ešte stále ale obávam sa neboli vyčistené. Takže to je veľmi dôležitá vec, ktorú treba riešiť a treba prijať ďalšie kroky. A preto pri všetkej úste vás chcem poprosiť, aby ste nechali túto petíciu otvorenú. Prosím, nechajte petíciu otvorenú, pretože si myslím, že je to veľmi dôležité pre Európsku úniu, aby e, prikladala väčšiu pozornosť tomuto problému, ktorý som tu načetol v mojej petícii. Riešenie tohto problému je niečo, čo si vyžiada istý čas, možno 10 ročia. A preto hovoríme o viacerých vládach, ktoré budú v úrade medzi časom, kým sa to vyrieši. Všetky sa tým budú musieť zaoberať a bolo by pre nás naozaj hodnotné, keby e, Brusel vyvinul tlak, aby pomohol týmto obciam, aby sa dostali späť k svojej dodávke pitnej vody. A viete, že sú to um, teda um, zásoby pitnej vody, ktoré tu máme z minulosti, sú nám veľmi cené. Máme tu pani Marketu Bemovú z DGNV. Nech sa páči, máte slovo. I would like to thank to the petitioner for information. Ďakujem petičníkovi za informácie takže poskytnem aktuálnu informáciu. V, poslednom, e, komun- v poslednej komunikácii z mája 2018 komisia dospela k názoru, že slovenské orgány pracujú na splnení svojich e, povinností v zmysle smernice o spodných vodách a zdá sa, že to potvrdzuje aj e, posúdenie toho druhého plánu správy mm, povodia Dunaja. Máme tu teda rámcovú smernicu E, čo bude, teda vyhodnotenie bude zverejnené koncom februára. E, to, kde sa nachádza tá spodná voda vo Vrakuni, sa monitoruje chemický stav a teda snežistenie v spodných vodách. Považuje sa to za mm, stav dobrý a nie je to identifikované ako ohrozený zásobník spodnej vody. Takisto mnoho monitorovacích bodov e, e, ukazuje e, stabilný trend výskytu chemikálií. Výsledky individuálnych monitorovacích bodov sú len jedným z kritérií posúdenia chemického stavu a preto e, tento zásobník spodnej vody môže byť považovaný za zásobník v dobrom stave, aj keď individuálne e, body znečistenia sú e, lokálne a dá sa ich vlastne riešiť e, e, opatreniami. Čiže tento plán eh, eh, správy. Povodia neidentifikoval nejaké nedostatky v po, eh, vo vzťahu k rámcovej smernice o vodách a smernice o spodnej vode, ale máme tu aj projekt nápravy. Vieme, že pôvodne lehoty, ktoré slovenská vláda predstavila, neboli splnené, aj keď prebieha príprava projektu a v mm, EIA ktoré začalo vo februári 2018, bolo vydané negatívne rozhodnutie screeningové v roku 2018 v decembri, e, čo sa zdá byť znepokojivé. Viaceré e, odvolania boli zamietnuté proti tomuto rozhodnutiu ale ešte stále je možnosť požiadať o e, súdnu revíziu. Komisia dostala dve sťažnosti nedávno, ktoré opisujú nedostatky v konania EIA vo vzťahu k posúdeniu podľa rámcovej smernice o vodách a e, Sťažovateľia tiež tvrdili, že slovenská legislatíva nie je v súlade s rámcovou smernicou o vodách. Takže posúdime tie sťažnosti a budeme sa zameriavať na zhodu e, alebo na dodržiavanie legislatívy, pretože to je jedna z priorít komisie. Na záver by som teda povedala, že komisia nemá právo moc e, dohliadať nad e, procesom obnovy, ale posudíme sťažnosti, najmä čo sa týka e, teda zhodu slovenskej legislatívy s rámcovou smernicou o vodách. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Je, niekto z kolegov by sa chcel niečo opýtať? Myslím, že sme dostali dobrú odpoveď. Budeme teda e, ďalej vyšetrovať tento prípad, pretože si myslím, že rámcová smernica o vodách je nesmierne dôležitá a mm, veľa krajín vrátane mojej teda e, nesplňajú jej požiadavky, takže naozaj komisia musí uh, niesť toto bremeno strážky nezmluv a musí k tomu pristupovať seriózne. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Samozrejme, a nielen komisia, ale aj e, zodpovedné vlády, pretože deklarácie nestačia a potrebujeme konkrétne kroky v tejto situácii. Áno, ale komisia musí zabezpečiť, aby vlády dodržiavali legislatívu, takže prosím, počúvajte, čo hovorím. Odporúčam teda, kolegovia, aby sme túto petíciu nechali otvorenú. Pošleme list slovenským orgánom, kde ich požiadame o konkrétny harmonogram, ako teda postupovať, aké ďalšie kroky a to, čo teda spomínala Európska komisia, to je všetko, čo môžeme dnes urobiť. Pán Oroš, ešte posledná minúta pre vás.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 Takže ďalšia petícia 443 z roku 2018. E, predkladateľom je Marko Giovanelli z Talianska. Predkladateľ petície tu nie je, podľa mojich informácií, takže poprosím pani Evu Zamora Escrivano z DG Sante, aby predniesla e, stanovisko Európskej komisie. Dobre popoludne, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem eh, vám za to, že ste mi dali slovo. Najprv začnem trošku takými právnymi záležitostiami, ako veľmi dobre viete, článok 13 zmluvy o fungovaní Európskej únie stanovuje, že členské štáty musia zohľadniť na 100% eh, všetky požiadavky, pokiaľ ide o, o eh, blaho eh, zvierat. Eh, aj má sa to aplikovať aj na tie oblasti, kde máme právny základ. Ako sa to stalo v prípade zvierat, ktorí sú predmetom tejto petície? Čiže ide o spoločenské, domáce a tulavé zvieratá. Tak eh, aj pokiaľ ide o legislatívnu kompetenciu, ako ide aj o správu a riadenie tejto otázky. Toto je v kompetencii členských štátov. A teda oh, musíme sa odvolovať na články zmluvy a vypracovať také návrhy, ktoré by mali legislatívny charakter v tejto oblasti. Ja by som však veľmi rada dodala, že komisia aktívne sa zúčastňuje a a navyšuje iniciatívy, ktorých cieľom by bolo to isté, čo sa žiada v tejto petícii, poprvé na medzinárodnej úrovni v rámci Svetovej organizácie pre um, zdravie zvierat. Komisia bola súčasťou tých, ktorí predložili odporúčania, pokiaľ ide o, túlavé psy a, takisto aj každý členský štát by mal um, zvážiť implementovanie týchto odporúčaní. Komisia takisto pracuje na blahu zvierat v rámci Európskej platformy OE, kde sa snažíme pomáhať takým krajinám východnej Európy pri implementácii noriem medzinárodných právnych predpisov v tejto oblasti. Ďalším aspektom, ktorý chcem spomenúť, je to, že Európska komisia sa zúčastňuje v rámci tejto platformy pre blaho zviera, ktorá bola vytvorená komisiou v roku 2017, kde je iniciatíva tak na základe dobrovoľníckého základu, kde sú dobrovoľníci v tejto platforme, pokiaľ ide o zdravie psov, ktorí, sú, ktorí slúžia na obchodné účely, kde sme publikovali štúdia o registri týchto zvierat a vzhľadom aj na jednotlivé členské štáty. A na záver, ako vedia členské štáty, pracujeme na pláne koordinovanej kontroly psov a mačiek. Ide o aktivity takého dobrovoľníckého charakteru. Bolo to veľmi dobre prijaté zo strany členských štátov a začali nám zasielať už informácie jednotlivé členské štáty, ktoré potom spracujeme v nasledujúcich mesiacoch Takže na záver vám chcem povedať, že komisia nemá právny základ preto, aby predkladala legislatívne návrhy. Pracujeme síce v tejto oblasti v rámci našich kompetencií a podporujeme členské štáty a rôzne zúčastnené strany. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. A teraz poprosím ctených kolegov, eh, či sa chcú vyjadriť. Nech sa páči, pani Epi. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za túto petíciu, pretože opätovne sa vraciame k tejto téme, kde sú veľké nedostatky v európskej legislatíve, pokiaľ ide o normy ohľadom ochrany spoločenských domácich a túlavých zvierat v Európskej únii. Je to skutočnosť, a už to povedal aj Eurobarometer, 442, že 44% európskych občanov si myslia, že domáce zvieratá by mali byť lepšie ochraňované v rámci Európskej únie. To je teda smutné, že si vypočujeme komisiu, že sa to stále realizujú len také opatrné kroky vpred, ktoré boli teraz odprezentované. Pritom ešte veľmi zaostávame, pokiaľ ide o aplikovanie eh, stratégie pre blaho zvierat 2012-2015 aj na základe tej štúdie, ktorú sme my ako výbor pre petície eh, robili ohľadom dobrých životných podmienok pre zvieratá. Čiže zvieratá by vôbec nemali byť považované za tovar, ale za bytosti, cítiace bytosti celej Európskej únii. A ja chcem opätovne zdôrazniť, že ešte stále tu chýbajú pravidlá, spoločné právne predpisy na európskej úrovni a nemôžeme sa neustále schovávať za to, že tu nie je právny základ alebo že tu nie je nejaký manevrovací priestor, priestor zo strany Európskej komisie, pretože máme tu celý rad problémov, ktoré sú spojené s napríklad tulovými zvieratami, pokiaľ ide o verejné zdravie, pretože Európska únia má práve kompetencie, v, pokiaľ ide spoločné so členskými štátmi v tejto oblasti, pretože problém túlových zvierat je naozaj veľký. Je to spojené takisto aj s nelegálnym obchodovaním uh, s množiteľmi psov. Uh, takže uh, ja som Mm, toho názoru, že ešte strašne málo e, bolo urobené, málo štrukturovaných e, opatrení a málo záväzných opatrení, pokiaľ ide o tento nelegálny obchod s množiteľmi psov, ako aj ďalších zvierat. E, má to samozrejme dopad aj na vnútorný trh No je to otázka aj daňových únikov a takisto aj nekalej konkurencie. Čiže je potrebné sa nad tým zamyslieť, pretože Európska únia môže byť tohto súčasťou. Preto podľa mňa je ten hlavný, hlavná chvíľa túto legislatívu ošetriť. Žiadam, aby petícia zostala otvorená ako aj ďalšie petície, ktoré sme žiadali, aby zostali do, otvorené, napríklad otázka túlavých zvierat v Bulharsku kde aj ďalšie politické frakcie žiadali, aby sme e, zaslali misiu, aby sme spoznali na mieste, aká je tá situácia. To by malo byť až počas ďalšieho mandátu. A takisto chcem požiadať, aby táto e, petícia bola zaslaná aj komisárovi Andrikajtisovi, a ktorého by sme chceli vyzvať, aby ratifikoval a podpísal sa pod Európsky dohovor pre ochranu spoločenských a domácich zvierat, pretože v Európskej únie ešte stále, Európska únia ešte stále nepodpísala. Takže sú to zatiaľ niektoré členské štáty, ktoré tak urobili. A na, zač- na konci chcem požiadať o to, aby teda táto petícia bola zaslaná aj na medzi skupinu pre blaho zvierat. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som tiež za to, aby petícia sa nezavrela, aby bola posunutá ďalej komisárovi Andriu Kajtisovi. Predsa nie je možné, že komisia sa stále len schováva za článok 13 Lisabonskej zmluvy. Ide predsa o blaho zvierat a aký je potom rozdiel medzi užitkovými a domácimi zvieratami. Veľa ľudí v Európskej únii sú majiteľia a držiteľia domácich zvierat a pre nich je blaho týchto zvierat veľmi dôležité. Komisia a EÚ by to mala brať do úvahy pri všetkých svojich e, krokoch. A čo sa týka odseku 13 Lisabonskej zmluvy, vieme, že tým vznikla veľká medzera, prečo sa táto medzera nezavrie a prečo sa teda odsek 13 Lisabonskej zmluvy ne preformuluje. Veď to by tiež bolo možné. Lisabonská zmluva nie je e, niečo, čo je e, e, odliaté v bronze, aby sa to nedalo meniť. A to, čo hovorila kolegyňa Evy, túlavé zvieratá sú tiež veľkým rizikom pre verejné zdravie. Ja som sám trikrát bol v Rumunsku a pozrel som si e, problém v tejto východoeurópskej krajine. Sú to tisíce traumatizujúcich detí, pretože e, je tam katastrofálne zaobchádzanie s túlavými e, zvieratami. E, niekedy ich zabijajú na ulici alebo sa dostanú do takých zabíjacích útulkov, kde ich po krátkom čase zabijú a dokonca sú to psy, ktorí môžu mať majiteľ, len sa ten majiteľ včas nenašiel a to je absolútna nepravosť voči ľuďom v tejto krajine. Takže tá petícia by mala ostať otvorená, mala by sa postúpiť ďalej pánovi Andriu Kajtisovi, problém by sa mal ešte raz nadniesť aj v tej Intergroup eh, on the Welfare and Salvation of Animals. A eh, v tejto oblasti treba ostať aj naďalej aktívny. Komisia síce nemá právny základ, ale komisia by mohla eh, dať krajinám odporúčania, ako sa s týmto problémom túlavých zvierat vysporiadať v rámci EÚ. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán Mann. Ďakujem pekne. Ja mám pochopenie pre tento problém, dokonca, že v Taliansku je nad primene veľký, že je veľmi relevantný a zároveň musím vyzvinúť, že aj keď e, e, európske zmluvy sa samozrejme musia ďalej rozvíjať, tak podľa mňa E, nie takým smerom, že tieto výzvy, ktoré sa netýkajú európskej úrovne, ani by nemali byť na európskej úrovni, sa, že by sa tam ocitli. Naopak, e, komisia e, už 30. novembra 2018 skonštatovala, že tu nie je európska právomoc, čo vlastne rečníci pripustili. Preto som za to, aby sa petícia zavrela. Ďakujem pekne. Takže máme požiadavky dve. Poslať list komisárovi, myslím si, že to je akceptovateľné. Druhá požiadavka je poslať informáciu Intergroup pre Welfare a Conservation of Animals. To je tiež podľa mňa akceptovateľné. A teraz tu boli dve požiadavky, nechať petíciu otvorenú a jeden, jedna požiadavka, aby sa petícia zavrela. Takže ako vyriešime túto dilemu? Po týchto krokoch myslím, že je tu dôležitá informácia zo strany Európskej komisie, že nemajú právomoci vytvoriť tie ďalšie kroky. Takže po týchto krokoch vedeli by ste si predstaviť, že sa zavrie tá kompetícia? Áno? Pani, pani Evi. Ja by som bola skôr za to, aby tá petícia ostala otvorená, na základe toho, že máme aj iné petície v tejto istej téme, e, pri ktorých dokonca požadujeme mm, teda e, návštevu na mieste v ďalšom legislatívnom období, e, takže z dôvodu koherentnosti, ako zaobchádzame s rôznymi petíciami, navrhujem, aby sme aj túto nechali otvorenú. Vážené kolegyne a kolegovia, pán Mann, ja môžem akceptovať e, túto požiadavku, aby petícia ostala otvorená. Súhlasíte? Áno. Dobre, necháme si to otvorené. Ďakujem pekne. A posledná uh, A posledná petícia je 152 z roku 2015, eh, pardon, 17 Predkladateľ je Marko Giovanelli z Talianska. Opäť raz predkladateľ tu nie je. Takže otázka sa týka talianského vlka. A poprosím opäť DGNV pána Marka Ciprianiho, aby predniesol pozíciu Európskej komisie. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto petícia predložená v roku 2017, sa týkala návrhu Národného plánu na e, zachovanie a e, správu vlka. V Taliansku a tá petícia bola obzvlášť proti jednému z opatrení, e, ktoré predpokladá návrh plánu a síce proti možnosti uplatňovať derogácie v zmysle smernice o habitatoch, aby sa povolilo Eh, eh, legálne eh, zamienite kontrola vlkov v istých situáciách. Dnes je tento plán ešte stále neprijatý, nie je v platnosti. Komisia sleduje vývoj v Taliansku. Ten plán bol predmetom diskusie rôznych administratív národnej vlády, regionálnych orgánov. Bolo to revidované, a e, potom sa to odložilo, potom sa to zase revidovalo a najnovšie správy, ktoré e, máme od teda z talianskej tlače spred pár týždňov, naznačujú, že talianský minister životného prostredia má zámer predložiť opäť tento návrh plánu regiónom, aby e, teda plán mohol byť schválený. Komisia víta tento zámer pretože podľa nášho názoru by to bol dobrý, dôležitý krok smerom k vytvoreniu toho, čo propagujeme. A to je komplexný systém, na e, teda e, manažovanie veľká pomocou všetkých nástrojov, riešením všetkých relevantných problémov od zlepšenia monitorovania na národnej úrovni až po zlepšenie boja proti nelegálnemu e, zabíjaniu proti vytliactvu aby sa zlepšili systémy ochrany dobytka, aby sa znížili konflikty s tými e, eh, zainteresovanými. Takže komisia naďalej bude vývoj sledovať a uvidíme, hm, uvidíme či ten plán sa konečne príjme. Uvidíme, aký bude záverečný text a ako sa to bude implementovať. Ďakujem pekne. Ďakujem kolegovia. Opäť, nech sa páči pani Evi. Pán predseda, opätovne e, sa chcem vyjadriť k tejto otázke. Som spokojná s reakciou Európskej komisie, ktorá zastupuje to, čo e, sa momentálne žiada v Taliansku, pretože táto petícia bola vlastne menej organizácie Safe, Safe Walls, to bolo 170 tisíc podpisov, ochranu e, apaninského vlka cez rôzne opatrenia, e, napríklad aj e, kontrolovaný odstrel ktorú, ktorý žiadame. Takže toto je nové opatrenia a som veľmi rada, že nový minister životného prostredia robí vynikajúcu prácu, aspoň podľa mňa, a práve predložil tento nový plán, ktorý ruší túto možnosť. Takže som veľmi rada, pretože v Taliansku práve kvôli pytliactvu, ktoré ešte stále, ktoré ešte stále veľmi rozšírené, bolo zabitých asi 800 eh, vlkov, čiže to je niečo, čo dúfam bude úplne čomu sa úplne vyhneme. takže pokiaľ ide o adekvátnu reakciu, domnievam sa, že môžeme požiadať, aby táto petícia zostala otvorená, pretože ten plán ešte nie je prijatý, ešte nie je uzavretý a tie regióny, ktorých sa to týka, aby mohli ho schváliť najprv, hlavne pokiaľ ide o región v rámci alpského reťazca. Viem, Emilia Romána, Toskansko, Trento, Bolcano, Alto Adige a tak ďalej. Týchto všetkých sa to týka a podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme túto petíciu ostali otvoren- a nechali otvorenú, pretože je potrebné, aby táto téma nestrácala na aktuálnosti a aby bola zaslaná týmto regiónom ako taký signál aby mohli e, šíriť informácie a vykonávať tlak. E, nielen talianskí občania, európske občania, ale aj tento výbor pre petície, aby sa jasne vyjadril, že sa snaží urobiť všetko preto, aby nebol tento druh apeninského vlka úplne vyhubený. Chcem teda požiadať e, na záver to, že je dôležité, aby sme mali tento nový plán pre vlkov, pretože Tie zdroje, ktoré máme na Európskej únie, sú používané aj na program LIFE, tam sú európske zdroje, aby mohli byť využité korektnejším spôsobom. Dúfam, že to bude model aj pre ďalšie členské štáty a môžem vám potvrdiť, že riadenie a vzťah medzi ľuďmi a divokými zvieratami je možné zabezpečiť. Ďakujem pekne, pani Oken. Ďakujem pekne a ďakujem, že ste to sem uh, priniesli. Bola to trošku šokujúce, bolo to šokujúce číslo. 800 z 2000. Vlk má veľmi zlú reputáciu, renomé. Uh, e, áno, s, m, všetci sa ho obávajú, musíme sa potom, máme pocit, že sa musíme zbaviť toho strašného zvieraťa, ale ja to môžem povedať inak. Uh, keď e, počujem, čo sa urobilo na ochranu dobytka, no ani v Dánsku nemáme tak veľa vlkov, ale takú istú debatu. Ak máte bezpečný plot, a teda je riadne udržiavaný, tak môže dobytok chrániť. Ak trváte na tom, že ovce vám behajú e, voľne, nemôžete zabiť celú prírodu a e, tvrdiť, že iba e, ľudia majú právo zabíjať ovce potom môžete urobiť to, čo sa robilo v minulosti. Budete mať pastierov a psy a tí potom strážia stádo. Ak teda chcete, aby dobytok bol voľne v prírode, ne, <laughs> príroda je príroda. A nemôžete zakázať divým zvieratám, aby boli divé zvieratá, že sa musia slušne správať. Tak toto nefunguje. A ja by som teda chcela vedieť, a veľmi sa teším teda na ten plán, a ako to bude vyzerať. Ja sa len opýtam, že či zahrňate e, aj výzvu e, teda do toho práva voľného pohybu oviec e, e, zahrnete do toho aj nejaké povinnosti e, dohľadu zo strany majiteľov, či to len nechávate na prírodu, aby sa slušne správala. A nepovedala som, že ľudské, pretože my ich zabijame, ale teda, aby sa príroda nespráva, aby sa zvieratá nesprávali ako zvieratá. Ďakujem pekne. Pán Mantl? Ďakujem pekne. Veľmi rád počúvam túto diskusiu. Považujem ju za veľmi dôležitú v mnohých častiach Európy. Sú vlky rastúcou výzvou, pretože ohrozujú, respektíve stavajú e, ľudí a zvieratá pred nové nebezpečenstva. je dôležité teda takto diskutovať, keď sa hovorí o plotoch, ktoré sa používajú napríklad e, v e, chove oviec. Treba sa zamyslieť nad tým, aké investície predstavujú takéto ploty, aké zmeny v polnohospodárstve, aké zmeny v kvalite produktov. Ploty to nie je jednostranná záležitosť, nielen vlky treba chvá, chrániť aj ovce a ďalšie zvieratá, aj človeka, ktorý je ohrozovaný, aj tých treba chrániť ja e, teda chápem, že v Taliansku na regionálnej úrovni sa k tomu e, vedie legislatívny proces, to určite je dôležité, ale petičný výbor Európskeho parlamentu tu nie je na to, aby podporoval legislatívne procesy v členských štátoch, alebo aby sa k ním vyjadroval. E, komisia 31. oktobra 2017 skonštatovala, že na talianskej strane sa nedá skonštatovať nejaké nesprávne konanie, pokiaľ ide o túto otázku. Prečo e, to sem nepatrí a z nášho pohľadu treba tú petíciu zavrieť? So we have a problem again. A, takže opäť tu máme problém. Áno, máme tu dva, e, dve rôzne pozície. Vy ako predseda vlastne pod, e, podtlače, alebo teda nesúhlasíte, že Natura 2000 je EU otázka. Na jednej strane tu máme dobré správy, došlo k zásadnému pokroku v tejto otázke. A no, po druhé, bolo by dobre počkať na ďalšie konkrétne kroky v Taliansku. Pre mňa to stačí na zavratie tej petície, ale mm, aký je teda váš názor? Môžem sa prosím ešte raz ujať slova. Pán predseda, ja som chcela doplniť, že aj komisia povedala, že sa na to ešte pozrieť, na ten celý proces. Mm, ešte to neskončilo, kým to neskončí, nie je to, mm, nie je to zavreté. My sme petičný výbor, a e, občania sa na nás spoliehajú, aby sme kontrolovali korektné uplatňovanie legislatívy EÚ. Takže ja by som bola za to, aby tá petícia ostala otvorená tak, ako tá predošla, aby sme to sledovali a keď všetko sa e, e, ukončí legislatívny proces v Taliansku sa uzavrie, tak potom môžeme zavrieť tú petíciu. Thank you. Jaroslav. Ďakujem. Jaroslav. Chcem len pripomenúť, že samozrejme všetky petície by sme si chceli nechať otvorené, ale proste mm, v istom momente musíme sa pridržať našich kompetencií, pravomoci a zdravého rozumu. E, o, nechať petíciu otvorenú len preto, že nás niečo mrzí, no to nie je úplne najlepší spôsob práce. Takže niekedy tú petíciu zavrieť nie je úplne najhorší nápad a ja by som teda bol za zavretie tejto petície. Myslím si, že to by bol tejto súvislosti dobrý nápad. No ale treba e, rešpektovať aj kolegov. No, pani Oken, samozrejme, keď sú tu traja z EPP, ktorí chcú všetko zavrieť, tak môžeme všetko zavrieť, ale toto bolo také jasné v tej odpovedi od komisie, že na tomto sa ešte pracuje. Je to téma v mnohých krajinách a je to dôležité aby sme dostali riadnu odpoveď. A keď to len takto urobíte, lebo vidíte, že tu máte dvoch ľudí a potom sa povie, no ale teraz máme niečo, čo vyzerá ako <laughs> väčšina, nemáte kvórum, pamätajte na to. No a e, potom môžete v podstate zavrieť čokoľvek. A reálny dôvod, prečo to zavrieť, e, je dôvod, prečo to vlastne nechať otvorené a jednoducho musíme toto prebrať na zasadnutí koordinátorov, pretože inak by sme mohli všetko, všetko zavrieť Ja som principiálne na strane kolegov, pretože si myslím, že je to dobrá pozícia, ale vo všeobecnosti táto petícia je úspešná. Je to úspešná petícia, je to veľmi jasný, je tam veľmi jasný pokrok. Ale na konci dnešnej peknej schôdze nechcem teda vstupovať do nejakých konfliktov, takže akceptujem prianie e, kolegyň a pošleme list talianským orgánom, zablahoželáme im, požiadame ich o nové informácie a potom uvidíme v poriadku. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni, to je všetko na dnes. Bol to veľmi pekný deň, trošku hektický, ale to je v poriadku. Zajtra pokračujeme o 9.00 opäť v tejto miestnosti a prajem vám pekný večer. Dovidenia.